Ak ste pripravení, máme len jeden bod, o ktorom budeme hlasovať. Ale ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, najskôr vykonáme testovacie hlasovanie. Budeme teda teraz eh, skúšovne hlasovať. Nech sa páči, hlasujte. I close the vote. Uzatváram hlasovanie. uh, once again, because not all the colleagues. Please... Ešte raz, nie všetci kolegovia hlasovali. Opakujem, testovacie hlasovanie. Once again, and please everybody try to vote. Looks fine now. Uh, everybody fine? Uh, can we wait one minute? I forgot my voting. Ja som si zabudol hlasovaciu kartu zasadacej miestnosti, kde prebiehalo hlasovanie výboru IMKO. Ak sa to stihne, dobre, ak nie, tak vás započítame. Mám len jedno hlasovanie, nebude to problém. Sorry, let's vote, uh, Hlasujeme o návrhu uznesenia čo sa týka transeurópskej energetickej infraštruktúry, súvisí to s otázkou výboru ITRE na odpovedanie, ktoré sme predložili komisii minulý pondelok. Prejednalo sa to aj v pléne. Prosím, hlasujeme za alebo proti, alebo sa môžete zdržať. Otváram hlasovanie. You are fine, Mr. Bucket? Super. I close the vote. Koniec hlasovania. Sedemdesiat kolegov hlasovalo, 55 hlasovalo za, 15 proti. Návrh uznesenia je týmto odsúhlasený. Ďakujem vám všetkým. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu a síce usmernenia pre rozpočet na rok 2021 oddiel 3. Pripomínam, že usmernenie to je prvé uznesenie, ktoré parlament schvaľuje v rámci rozpočtového konania. Cieľom je sformulovať očakávania, ktoré parlament má v súvislosti s rozpočtom na ďalší rok. Toto uznesenie sa bude odsúhlasovať v apríli v pléne a z neho by mala komisia vychádzať ešte predtým, ako schváli návrh rozpočtu Máme 45 minút dispozícií na tento bod. Bude to pre nás príležitosť pre kolegov, ktorí sú súčasťou rokovaní o VFR. Ak chcú vyjadriť svoje názory k aktuálnemu stavu rokovaní, ja tiež prednesiem poznámky, najmä v kontexte rady Chcel by som vás požiadať, aj kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť, aby sa prihlásili tým, že si menovku otočia vertikálne. I by saying this, uh, I open the time for uh, teda otváram tento bod. Najskôr by som sa vyjadril ja, ak dovolíte, ako spravodajca k tejto téme. Vážení kolegovia, spravodajcov terapie, jednotlivé programy, vzhľadom na to, že zatiaľ nebola dosiahnutá dohoda o ďalšom viacročnom finančnom rámci usmernenia pre rozpočet na budúci rok, musia vychádzať z všeobecnej pozície parlamentu k VFR, a v našom prípade ide o programy, ktoré spadajú do pôsobnosti nášho výboru, teda Horizon Europe Invest EU alebo nový program jednotného trhu. Čo sa týka správy o smernení rozpočtu na budúci rok, domnievam sa, že musíme pripomenúť, že parlament musí byť silný, musí sa držať svojich ambícií. 120 miliárd eur. To je naše očakávanie pre Horizont Europe, aby bola Európa konkurenceschopná do budúcna. Mm, čísla pre Horizon Europe zatiaľ nesplňajú tieto očakávania. Čo sa týka okruhu 1, bude potrebné pomôcť Európskej únii plniť tie ciele, ako napríklad digitálna transformácia, priemyselná konkurenceschopnosť, ďalej podpora malým a stredným podnikom, energetická transformácia podľa Parížskej dohody. Je treba zaistiť dostatočné financovanie pre digitálnu transformáciu, keďže je to nevyhnutné na to, aby EÚ bola menej závislá od tretich krajín. Akékoľvek zníženie pod úrovňou, ktoré navrhuje komisia v rámci programu Digital Europe a taktiež v digitálnej odnoží e, nástroj Spájame Európu, preto by sa mal zamietnúť. Malé stredné podniky sú pre nás veľmi významné, aj pre Európu. Sú významnou súčasťou ekonomiky a je treba zaistiť hladký prechod e, z programu COSME na nový program jednotného trhu, a tiež Európsky fond strategických investícií FC sa má teraz pretaviť na iné nástroje v rámci Invest EU. Výbor ITRE v posledných rokoch intenzívne bojoval za to, aby sa zaviedol tento fond spravodlivej transformácie a budeme v tomto boji naďalej pokračovať. Berieme na vedomie návrh komisie, aby sa to prejavilo aj v konkrétnom rozpočte. Programy sú dôležité, ale tiež je dôležité eh, zdôrazniť aj význam agentúr v naplňaní politických priorít Európskej únie je treba zaistiť dostatočné financovanie aj personálne vybavenie pre agentúry, ktoré spadajú do pôsobnosti nášho výboru ITRE. Všetci vnímame štvrtkový summit ako veľmi významný. Videli sme čísla, ktoré navrhol predseda rady Charles Michel podľa môjho názoru, a viem, že mnohí kolegovia s týmto súhlasia, aj mnohí iní predsedové výborov nestačia tieto navrhované sumy. Dokonca Horizon Europe tam je suma ešte nižšia, ako navrhlo finské predsedníctvo CEF Energy. a Digitálny sektor to je o mnoho nižšie ako pôvodný návrh komisie. To isté platí aj žiaľ pre program Digitálnej Európy, aj keď tam tie sumy sú niečo vyššie ako pôvodný finský návrh. Ďalej program vesmírneho rozvoja. To sa zlepšilo proti fínskemu návrhu, ak sa nemýlim, to bolo 30 menej, ale ešte stále je to eh, výrazne pod návrhom komisie. Obranný fond, eh, to sa navýšilo oproti fínskemu návrhu. Eh, financovanie vojenskej mobility sa znížilo teda v oblasti obrany. Je to úplne jasná vec. Taktiež sa zoškrtali platby pre agentúry v štyroch okruhoch rozpočtu. Tento návrh je veľmi odlišný od toho, čo sme prediskutovali, čo sme upravili, čo sme odsúhlasili v Európskom parlamente a podľa môjho názoru sa tým ohrozí schopnosť EÚ vysporiadať sa s novými výzvami a problémami, ktoré stojí pred nami. Ďakujem za pozornosť. Teraz dám slovo tieňovým spravodajcom. Každý z nich dostane dve minúty a potom dostanú priestor ostatní kolegovia. Directly to SND, to... Najskôr z SAD, pani Nina Kalvez Munoz. Ďakujem. Ja súhlasím s tým, čo ste poznamenali, pán predseda, ako spravodajca. A ja som znepokojená v súvislosti s odkladom a s predlžovaním procesu súhlasovania BFR bude to mať negatívne dopady napríklad na výskumné programy. Takéto oneskorenie môže spôsobiť straty 5000 pracovných miest vo výskume každý mesiac. To bude mať dopad na vedecké inštitúty, výskumné inštitúty, na univerzity. Predovšetkým, ako povedal pán Busoj, nemôžeme prijať návrh na Horizon Europe, ktorý bude pod úrovňou toho, čo už eh, tak či tak navrhlo vedecké predsedníctvo ako veľmi nízku sumu. Podporujem váš názor, že okruh 1, jednotný trh, inovácie a digitálny sektor sú dôležité, aby sme zdôraznili pridanú hodnotu, ktorú predstavujú kroky EÚ v týchto oblastiach a kde prispievame k riešeniu významných víziev, napríklad, aby Európska únia bola klimaticky neutrálna do roku 2050 a tiež, aby ekonomika fungovala s nulovými emisiami CO2. To je súčasťou ekologického dohovoru a tiež to súvisí s záväzkami Európskej únie, ktoré vyplývajú z Parížskej dohody. Musíme zdôrazniť to, že je treba podporiť ambiciózny návrh rozpočtu, podporujú eh, naozaj predsedovia všetkých štyroch najvýznamnejších eh, skupín v parlamente v rámci programu Digital Europe. To určite platí, tak aby EÚ bola prispôsobená digitálnej ére, aby bola digitálne samostatná investície do výskumu, vývoja, keďže eh, skonštatovala, že sú tu veľké medzery v investíciách, 110 miliárd konkrétne ročne chýba v tomto smere v EÚ. Ďalej vesmírny program. Aj tu sú potrebné dostatočné investície, aby sme splnili ciele vyplývajúce z ekologického dohovoru. Tiež sa musíme zamyslieť nad podporou nových vlastných zdrojov, ako dajme tomu daň z finančných transakcií, alebo digitálna daň a podobne. Parlament jasne upozorňuje, že potrebujeme vytvoriť vlastné zdroje, ak chceme naozaj naplniť ambiciozne cele, ktoré sme si vytýčili. Inak je to riziko, že zmeškáme vlak a že občania naďalej e, stratia dôveru ešte viac v európsky projekt a európsku demokraciu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Galvez Muñoz. Teraz za Riniu. Pani Valery Hajer, ďakujem. Ďakujem za návrh stanoviska k rozpočtu na budúci rok. To je podľa mňa nový návrh z pohľadu Riniu. Chcem zúrazniť tri veci, ktoré podľa nás sú dôležité. Ešte predtým, ako je predložím o forme pozmeňujúcich návrhov, čo sa týka obsahu, to, že je potrebné presadzovať reformu systému vlastných zdrojov. Všetci poznáme stanovisko Európskeho parlamentu a ja osobne som súčasťou rokovacieho týmu, som spolu spravodajkyňou pre vlastné zdroje, teda isté, že bez toho, aby sme sa posunuli ďalej k tejto otázke, nebudeme schopní odsúhlasiť VFR. To je dôležitá vec pre parlament. A na to musíme neustále poukazovať, musíme to posunúť ďalej, vyvinúť nové metódy vlastných zdrojov ďalej. Druhá vec, malé stredné podniky. Tie tiež musia mať uľahčený prístup k financovaniu. To je pre nás veľmi dôležité z hľadiska rozvoja týchto podnikov a je celé EÚ. A tiež je dôležité braniť programy ako napríklad Digitálna Európa, ktoré podporujú investície do kľúčových investícií do budúcna, teda umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz za skupinu zelených pán Rasmus Andersen. Ďakujem. Rozpočet na budúci rok je doznačne odlišný od predchádzajúcich rokov, preto my zelení sa domnievame, že naše stanovisko musí byť o mnoho výraznejšie než v predchádzajúcich rokoch. Myslím, že aj vzhľadom na rokovanie o VFR, ako už povedala kolegyňa z Ríňu, aj ja som súčasťou rokovacieho týmu. Už teraz vidíme, že je mnoho návrhov, ale jedine návrh Európskeho parlamentu nám zajistí splnenie stanovených cieľov, napríklad klimatických cieľov. Nehovoriac už o cieľi klimatickej neutrality do roku 2050, ale tiež čo sa týka výdavku vo výške 3% na výskumné programy. To súvisí s mnohými programami, ktoré sú v pozornosti výboru ITRE. Domnievame sa, že možno programy, ktoré spadajú do pôsobnosti ITRE, možno budú musieť znášať následky, čo sa týka financovania kohezné politiky a politiky plnospodárstva. Čo sa týka horizontu, programu Horizont, už kolegovia spomenuli, že je to problémové, v tom sa zhodujeme, ale tiež programy ako Digitálna Európa, teda menšie programy, čo sa týka konkrétnych súm, ale sú to veľké témy, sú to významné oblasti, ak sa nadalej zoškrtajú, tak ako to navrhuje predseda rady Michel, to bude nepripustné. Musíme vyslať jasné signály, nielen za náš tým, ktorý rokuje o VFR, ale tiež z pohľadu kolegov, ktorí pracujú na týchto programoch. Teda je to dôležité nielen čo sa týka konkrétnych súm, ale aj čo sa týka kvality. Už sme diskutovali o ekologizácii VFR, tiež sme hovorili o tom, že sa majú postupne odstavovať fosílne palivá. Teraz eh, sme počuli aj o istých horších rozhodnutiach z posledných dní, posledných týždňov. Vedíme, veríme, že sa nám podarí predsať ekologickejšiu podobu rozpočtu. Ďakujeme pekne.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 Už v minulosti boli vôbec problémy odfinancovať tieto programy a teraz vidíme, že došlo k ďalšiemu zníženiu týchto súm, teda programy zamerané na výskum budú vo veľkých ťažkostiach. Vôbec mi zatiaľ nie je jasné, aké sú priority. Počúvame, že investície na vodíkové batérie, a podobné účely, teda podobné ekologické ciele budú k dispozícii. Tiež je potrebné financovanie aj na iné programy, kde sa využívajú inovatívne technológie. Čiže budeme v veľmi zložitej situácii. Myslím, že musíme zamietnúť návrh, tak ako sa to navrhlo pre výskum. Tiež mi nie je celkom jasné, ako by to malo vlastne fungovať v praxi, totiž je tu tento fond transformácie a sumy, ktoré sa vyčlenila tento fond, sú dosť pochybné podľa mňa, pretože sú príliš nízke. Sú tu regióny, ktoré do značnej miery závisia od uhlia a tam bude potrebná o mnoho vyššia finančná pomoc, aby sa mohli oslobodiť od uhlia. Tiež vieme, že v Európe sú aj iné regióny, kde sú rozvinuté veľmi intenzívne eh, odvetvia priemyslu, vysoko špecializované odvetvia a dospelo sa k záberu, že sa vyčlenia na tieto účely príslušné sumy. Čo sa týka programov na znižovanie uhlíka, naozaj sa naplnia a namiesto cieľa do roku 2030 to bude musieť posunúť do roku 2050. To si musíme uvedomiť. Každý sa musí e, zhostiť svojej zodpovednosti, pretože ak cieľom nie je skutočne naplniť ciele v ekologickom dohovore, tak to musí byť jasné všetkým. Chcem sa poďakovať e, spravodajcovi za vynaložené úsilie. Ďakujem pekne, ja podporujem váš prístup. Ďalej pán Krasnodebský zo skupiny ECR. Tusanovský, sorry. Eh, ďakujem, pane predseda, dúfam, že... Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že som neprebehol pán profesora Krasnodebského prvom rade by som sa chcel poďakovať a oceniť správu, tak ako ste o nej hovorili na začiatku. A chcel by som iba e, počiarknúť dve záležitosti, o ktorých ste hovorili. V prvom rade je to podpora vesmírnemu programu EUSPA, čo je agentúra, ktorá iba názvom nahradí bývalú agentúru GNSS a GNSA. To sú teda agentúry, ktoré zabezpečujú jeden z najväčších projektov Európskej únie, Galileo, Agnos a Copernicus. Nepáči sa mi, že opäť nedošlo k navýšeniu ľudských ani finančných zdrojov, pretože táto agentúra, o ktorej hovoríme už veľmi dlho, a bola eh, z nášho výboru ITRE aj predložená správa a informácia, že tieto ľudské zdroje finančné posledy sú potrebné, pretože sa zvyšuje počet úloh, ale to sa nezohľadne v náklad, ktoré sú s tým spojené. Druhá vec sa týka agentúry BEREK, čo je podobný prípad, keď sa nám zvyšujú aktivity a povinnosti Hovorili sme o 5G a opäť treba posilní finančne aj ľudský, pretože tam nebudú stačiť e, tie ľudské zdroje a finančné zdroje, ktoré máme, takže treba posilniť tieto dva agentúry. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Gail za SAD. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V mnohých bodoch, ktoré vyjadrili kolegovia a kolegyne, môžem s nimi súhlasiť. Pokiaľ ide o časový harmonogram pre viacročný finančný rámec, tak e, chcel by som upozorniť kolegov a kolegy ešte na jeden bod. Pred 7 rokmi e, sme v polovičke februára sme boli na strane rady a boli e, všetky rokovania s radou už aj hotové v polovičke februára. Ale kým národné parlamenty ratifikovali svoje vlastné finančné prostriedky, mohli byť programy ratifikované, tak prešiel celý rok 2014 a pritom európske peniaze tam neplynuli. Čo to znamená pre nás? E, poprvé, už sme v polovičke februára a e, je jasné, že e, vo štvrtok nebude mať žiadnu dohodu. To znamená, že na rozdiel od predchádzajúcich období už meškáme, teda keď to porovnáme s rokom 2013 keď sa pozrieme na technickú prípravu programov, tak sa musíme obaviť, že opäť bude rok 2020-2021 strateným rokom a to znamená, že sa minie menej peniazy, ako by sme chceli, aby plínulo do členských štátov a programov. A Môže si Európa dovoliť e, takto stratený rok, keď e, sa pozrieme na to, aké technické, technologické úlohy nás čakajú? Takže kolegovia a kolegyne, keď ide o to, aké finančné prosiedky odsúhlasíme, tak e, sa musíme poponáhľať, aby roky 2020 a 2021 neboli stratené roky. Ďakujem veľmi pekne, pán Grudler ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Plne súhlasím s tým, čo ste povedali. Myslím si, že je to mimoriadne dôležité. E, pokiaľ ide o, o tú vesmírnu stránku, ako spomínal kolega predtým, myslím, že v minulosti ste už sám povedali, že je pre nás dôležité, aby sme mali na pamäti že tu ide o 6,9 miliard e, z finančného rámca pre vesmierny program a sme veľmi ďaleko od tejto sumy a to bude mať dôsledky. Už pre rozpočet na rok 2021 to bude mať dôsledky a musíme mať naozaj tú správnu vesmírnu agentúru, ktorá prinesie niečo prospešné občanom, ale momentálne to tak nie je. Máme ambiciózny program, sú tam rôzne podrobné programy, a je to Európska agentúra a potrebuje finančné prostriedky, aby mohla naozaj vykonávať svoju prácu. Má veľmi dôležitú misiu a keď nebude mať finančné prostriedky na svoju prácu, tak nebude môcť túto prácu vykonávať. Myslím si, že je pre nás dôležité postarať sa o to, aby agentúry mali finančné prostriedky na svoju prácu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz máme ďalšieho rečníka, rečničku. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že tento výbor by sa mal postarať o to, aby sme mali dostatočné finančné prostriedky na výskum a inovácie, hlavne pokiaľ ide o dekarbonizáciu nášho priemyslu. To bude najväčšia úloha, ak chceme, aby e, ekologický dohovor fungoval toto je naozaj veľmi ťažký priemysel, ktorý ešte nenašiel riešenie na dekarbonizáciu do roku 2050. A vieme, že to je ten úplne posledný e, termín. Mali by sme ísť o mnoho rýchlejšie. Ale ako vieme veľmi dobre, ak výskum a inovácie e, budú v poriadku, tak môžeme urobiť veľmi rýchlo pokrok. A výskum, hlavne Horizont, musí byť dostatočne financovaný. Musíme sa postarať aj o to, aby finančné prostriedky, ktoré idú do Horizontu, boli súčasťou aj ekologického dohovoru aby sme nemíňali peniaze na technológie, ktoré nevydržia do budúcnosti, ktoré nevydržia klimatické zmeny a ktoré nám nepomôžu ani pri dosahovaní našich e, cieľov v oblasti biodiverzity. No a pán Hajšel teraz? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za váš návrh. Správa je podľa mňa veľmi dobrá a vyvážená. Musíme zdôrazniť finančné prostriedky, ktoré chýbajú pre veľmi dôležitý program, ako je Horizont, ale na druhej strane by som chcel oceniť aj to, že ste spomenuli význam prechodného fondu, e, spravodlivého prechodného fondu. E, to je e, naozaj veľmi dôležité, aby to neplatili sociálne zraniteľní ľudia. Tu by som možno chcel zdôrazniť, že nepotrebujeme len solidné financovanie, ale že tá rozhodujúca časť financovania by mala prísť z tých čerstvých, z nových peňazí, nie z existujúcich prostriedkov a nie z kohezného fondu pretože regióny, ktoré teraz e, ťažia e, z kohezného fondu, by menej ťažili z týchto nových fondov a malo by to negatívny vplyv pre, e, na túto transformáciu. Takže by to malo byť financované nielen z existujúcich finančných prostriedkov, ale aj z nových. Momentálne som veľmi spokojný a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť eh, lepšiu a vyváženejšiu dohodu aj s členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Hajšel. Ak už nikto iný nechce vystúpiť, tak dovolte, aby som povedal niekoľko slov na záver tejto rozpravy o rozpočne rok 2021 na prvom rade sa chcem poďakovať iným e, spravodajkyňam e, pani Gajer Muñoz, pánovi Rasmusovi Andersonovi za ich návrhy. Plne súhlasím s tým, že treba ukázať odhodlanie pri obhajobe našej vízie a návrhov pre viazočný finančný rámec a hlavne pokiaľ ide o najdôležitejšie otázky súvisiace s prácou a nášho výboru. Naozaj treba mať vlastné finančné prostriedky a áno, pani Hajer a pán Andresen spomínali Eh, digitálnu Európu a spomínali, že eh, by mali ostať veľmi dôležitou. Ak tam uberieme finančné prostriedky, tak bude veľmi ťažké zostať konkurencieschopným tejto arene eh, na medzinárodnej pôde. Súhlasím aj s ostatným kolegami. Pán Niko hovoril, že Horizont Európa by mal dostať príslušné finančné prostriedky. To, čo sa navrhuje dnes, nie je priateľné. A, a takisto prechodný fond, ktorý spomínali pani Ká a pán Hajšel, je tiež mimoriadne dôležitý pre tie regióny, ktoré prestanú používať uhlie a ktoré musia používať plyn. Bez podpory Európskej únie pre nové technológie, nové pracovné miesta bude takmer nemožné, aby tieto regióny sa vybrali smerom eh, k ekologickému dohovoru. A to je eh, strategický smer s každým eh, súhlasí. Pán Krasnovský a pán Grudler spomínali tiež aj vesmírny program, ktorý je mimoriadne dôležitý a ktorý je nedostatočne financovaný aspoň v tom návrhu, ktorý bol dokončený. A tu budeme musieť bojovať e, tiež veľmi tvrdo. Takže pozývam vás, e, vyzývam vás, aby ste e, predložili pozmeňovacie návrhy. Dúfam, že budeme mať vylepšený dokument a silne podporenú pozíciu, kde znova potvrdíme naše priority a budúcnosť európskeho rozpočtu. Ide o ďalších 7 rokov, ale prvý rok bude 2021. A musíme začať e, od začiatku už e, správny smer. Ďakujem veľmi pekne za vaše e, príspevky. Prosím vás, nezabudnite, že lehota na predkladanie menujúcich návrhov je 19. február o 12.00. Pán Pekarino? Pán predseda, ešte jedna otázka, ak dovolíte. Isté, že je dôležité, e, že finančné nástroje Green Dealu musia byť v dispozícii e, regiónov, ktoré sú, ktoré sú závislé od e, uhlia. Je dôležité aj to správne načasovať, ale tiež je dôležité, aby tieto finančné nástroje sú k dispozícii aj na celkovú reformu európskeho priemyslu, tak aby sme sa vyhli tomu, že sa bude presúvať výroba inám do iných regiónov sveta. Ak chceme investovať do nových technológií v priemysle, ak teda budeme investovať, budeme mať možnosť predísť práve takémuto presunu výroby. Teda je dôležité odsunúť sa od uhlia, ale tiež zamerať sa na inovácie v priemysle, aby sa znížili emisie a aby sa predišlo zároveň presunu výroby do iných regiónov. Plne s tým súhlasím aj v týchto regiónoch. By sme sa mali zamerať na nové technológie, na čisté technológie, alternatívne technológie. A samozrejme zoberieme do úvahy aj váš príspevok. Nezabudnite teda na pozmeňovacie návrhy do 19. februára. A týmto uzatvárame rozpravu o rozpočte a rýchlo prejdeme na bod 10. Mm, celkom sa nám e, darí dodržiavať čas. Máme 45 minút na správu od Komisie Európskeho parlamentu a Rade výsledky e, priebežného hodnotenia programu ISA. E, vítam pani Gertrude Ingestad. Stretol som s ňou aj minulý týždeň v Štrásburku e, pri príprave tohto zasadnutia s výborom ITRE. Pani Ingestad je generálna riaditeľka pre informatiku a výbor ITRE viedol program ISA. Ide o interaktívnu správu pre občanov. Program Digitálna Európa preberá ďalej tento program. Pani generálna riaditeľka nám predloží E, poučenia z tohto programu a ďalšie aktivity do budúcnosti. Ako som povedala, máme 45 minút na tento bod. Prosím vás, kolegovia, ktorí by ste chceli vystúpiť v dialogu, prejavte prosím vás záujem novým spôsobom, ktorý je jednoduchší a efektívnejší. A teraz dám slovo pani Inge, sa vy nemusíte, iba kolegovia. Takže máte 10 minút na prezentáciu a potom pôjdeme budeme pokračovať s pravodajcom, koordinátormi a ďalší zájemcovia dostanú každý e, dve minúty, teda koordinátori a pán Zuriňa a ostatní kolegovia jednu minútu, aby ste potom mohli reagovať na všetko, čo sa povie a aby ste na to mali aspoň 5 minút. Takže pani Gertrude Ingesad, nech sa páči, máte slovo. A ďakujem veľmi pekne. Um, vážený pán Bezua, vážený uh, poslanci a poslankyne, je mi veľkou cťou, že som tu dnes s vami. Ďakujem, že ste ma prijali. Je to veľká čest pre mňa a pre môj tým, je nás tu pár. Uh, byť tu pred vašim váženým výborom, pretože, ako povedal pán predseda, výbor ITRE sledoval a podporoval program interoperability v roku 2016 až 2020. Chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som poďakovala pánovi Karlosovi Moriňovi a tieňovým spravodajcom. Je mi potešením dnes eh, predstaviť vám hlavné body hodnotenia teraz v čase, keď pomaly dokončíme túto správu, takisto by som e, chcela využiť túto e, príležitosť na to, aby som si s vami vymenila názory na víziu digitalizácie verejnej správy a všetkých e, úrovní správy. Program IZA podporuje digitálne riešenia, ktoré umožňujú uh, inštitúciám občanov v Európe e, ťažiť z interoperabilných, cezhraničných a e, intersektorových e, riešení. Ide o to, aby sa aktivity týkajúce sa interoperability boli koordinované na úrovni EÚ a mal by sa, malo by sa všetko riadiť na základe potrieb občanov a podnikov a mali by sa používať e, nástroje, ktoré by mali e, zlepšiť e, národnú a európsku úroveň. Mali by sme mať stratégiu, rámec európskej interoperability, referenčnú architektúru európskej interoperability EIRA, Mali by sme tu mať e, hodnotenie navrhovaného alebo prijatého odborového práva, e, práva únie a potom e, je tu aj priebežné hodnotenie, ktoré prebehlo v septembri 2019 a máme výsledky tohto hodnotenia na základe údajov od 129 zainteresovaných strán na základe odborných posudkov priebežné hodnotenie potvrdzuje, že ISA na druhu je úspešný program, relevantnosť, koherentnosť, konzistentnosť, utrvalú udržateľnosť, to sú všetko výsledky programu ISA na druhu. E, výsledky, ktoré boli doteraz dosiahnuté, sú v súlade s cieľmi. E, program a implementácia programu prebieha tak, ako to bolo naplánované, e, so silnou vnútornou koherentnosťou s aktivitami. Užívateľia sú spokojní s programom ISA na druhú. Chcela by som spomenúť prieskum, ktorý sa urobil Join Up Leo. Je to e, program e, na nástroj na návrh legislatívy a to je e, súčasťou ISA na druhu. A ďalšie programy EÚ, s ktorými úzko spolupracujeme, sú napríklad CEF, Connect Europe Facility, Horizon 2020 a program na podporu štruktúralnej reformy. Všetky tieto programy často využívajú a podporujú aj riešenia, ktoré sa nachádzajú v rámci ISA na druhu. ISA na druhu takisto e, funguje s ďalšími e, riešeniami, ako je digitálna e, stratégia pre jednotný trh, Talinská deklarácia o e-governmente a plán pre ICT a normalizáciu. Predovšetkým jednotliví aktéry súhlasia s pridanou hodnotou programu pre EÚ, čo je pre nás veľmi dôležité. ISA na trhu zohráva e, dôležitú úlohu pri e, skúmaní situácie v EÚ. Keby sme tu nemali takýto program, tak by sa nám nepodarilo zlepšiť interoperabilitu v EÚ a Nepodarilo by sa nám aj dosiahnuť modernizáciu verejného sektora v Európe. Samozrejme, je tu ešte čo zlepšovať v rámci tohto programu. Napríklad mali by sme sa zamerať viac na zvyšovanie povedomia medzi národnými administratívami aj na miestnej a regionálnej úrovni. Takže e, tým ISA na pracuje na cielených e, aktivitách e, vo všetkých úrovniach správy a snažia sa podporiť aj týmy na všetkých úrovniach pri príjmaní a zvyšovaní informovanosti na všetkých úrovniach. Ďalším príkladom zvyšovania povedomia je iniciatíva Interoperabilnej akadémie, ktorá odštartovala v roku 2019 v spolupráci s Univerzitou v Lövene. Chceli by sme takýmto spôsobom nabádať profesionálov, ale aj ľudí z verejného sektora, aby vzdielali svoje profesionálne skúsenosti. Chceli by sme rozšíriť pôsobnosť a e, iniciatívu Akadémie Interoperability. Takže čo bude nasledovať? Sme presvedčení o tom, že keď ISA skončí, musíme si zhodnotiť, čo program dosiahol a využiť to ako základňu e, pre zavedenie plne digitalizovanej verejnej administratívy naprieč celou Európskou úniou. Technologické pokroky nám dovolujú byť v kontakte s občanmi tak, ako nikdy predtým. Samozrejme, toto by malo posilňovať eh, mysel a pocit občianstva a komunity. V tomto zmysle eh, digitalizácia má potenciál zmeniť verejnú správu a umožniť verejnej správe doručovať a poskytovať svoje služby bezpečným a dostupným spôsobom. Toto to je naozaj eh, príležitosť naozaj výrazne zlepšiť kvalitu verejného sektora v Európskej únie. A je našou úlohou zhostiť sa tejto príležitosti. Johannes Hahn, náš komisár, takisto bol poverený úlohou, aby presadzoval digitalizáciu európskych administratívy a počínajúc Európskou komisiou ako takou. My preto povedieme príkladom. Naša digitálna transformácia je jedinečná šanca priviesť inovatívne riešenia pre dôveryhodnejšie, transparentnejšiu a bezpečnejšiu komisiu. V tomto prípade sa budeme sústreďovať na kroky, ktoré urýchlia túto transformáciu, takže komisia sa stane digitálnou organizáciou, ktorá bude pripravená na výzvy digitálnej epochy. Digitálna stratégia, ktorá bola prijatá minulý rok, alebo pred rokom a pol a synergie a efektivity, vytvorili cestovnú mapy, ako vytvoriť e, digitálny ekosystém do roku 2022. Bude to bezpečné, efektívne, interoperabilné a e, digitálne a e, bude fungovať naprieč všetkými platformami. Toto je digitálna definícia. Samozrejme, toto má slúžiť aj na prospech verejným správam v celej Európskej únie. Samozrejme, naša povaha naše inštitúcie nás prevezuje s jednotlivými členskými e, štátmi a umožňuje nám pôsobiť na rozličných úrovniach e, politiky, napríklad v, e, v odboroch, ako je napríklad spravodlivosť, pohraničná stráž a pohraničné kontroly. A samozrejme to nám umožňuje posilňovať interoperabilitu a e, postarať sa o to, aby jednotlivé moduly, z ktorých digitálna štátna správa a verejná správa je tvorená, boli e, akýmisi kúskami e, skladačky. A samozrejme, musíme využívať štandardy a vytvárať nové špecifikácie, pokiaľ je to potrebné a zabezpečovať, aby im implementácia Európskeho rámca interoperability bola naplnená. Chceme zlepšiť digitalizáciu verejného sektora v celej Európskej únie. To samozrejme platí pre Európsku komisiu, pre európske inštitúcie a samozrejme pre verejné správy na všetkých úrovniach. Našou hlavnou prioritou je zjednodušiť komplexné procesy a postupy, s ktorými sa musia vysporiadať občania v ich každodenným životami. Na, životom napríklad napríklad elektronický občianský preukaz, e, požiadanie o vratku e, DPH. A takisto to umožní tak podnikom, ako aj občanom mať plný prospech z ich digitálneho podnikania bez ohľadu na to, kde žijú a kde pôsobia. Keď budeme mať funkčnú digitálnu verejnú správu, to nám umožní znížiť aj administratívnu záťaž pre e, podniky, e, tak, aby naplno využívali výhody e, interného jednotného trhu. Preto je to aj výzva pre vás na spoluprácu. Videli sme, že práve v spolupráci s Európskym parlamentom môžeme dosiahnuť naozaj veľmi veľa. Táto spolupráca je kľúčová. Chceme vás počúvať, chceme s vami spolupracovať, chceme si vypočuť vaše návrhy, chceme vedieť, aké sú príklady dobrej praxe praxe vo vašich volebných okrskoch a spolu to dokážeme. A ďakujeme, že ste ma dnes vypočuli. Ďakujem veľmi pekne pani generálna riaditeľka, ďakujeme za vašu prezentáciu a gratulujeme k výsledkom, ktoré ste dosiahli. No a teraz dávam slovo koordinátorom, respektíve ich náhradníkom a potom prejdem eh, k pánovi Zoriňovi a potom mám jednotlivých rečníkov, pani Carvalho za EPP. Vzhľadom na to, že nie všetci koordinátori sú e, prítomní, pre ostatné politické skupiny prosím prihláste sa, kto sa ujme slova v mene koordinátora. Pokiaľ e, tomu tak nebude, e, obratíme sa na kolegov, ktorí vyjadrili záujem, zúčastňujú sa debaty. Ja budem hovoriť ako koordinátor a, a rovnako vystúpim ako rečník potom neskôr v diskusii. Pani Carvalho? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pani generálna riaditeľka. Mám také štyri odporúčania. V prvom rade vám ale chcem pogratulovať e, k vašej odvedenej práci. Mám ale štyri odporúčania, ktoré sú založené na skúsenostiach, ktoré vychádzajú e, z mojej skúsenosti ako občana či zástupcov ľudí v mojom volebnom okresku. Čo sa týka digitalizácie verejnej správy, my to vnímame ako príležitosť optimalizovať jednotlivé procesy. A to tak, aby sme nevytvárali ešte dodatočnú vrstvu povinnosť nad rámec existujúcej administratívnej záťaže. A to nie je jednoduché. A, a vždy i hneď urobiteľné. Mojou druhým odporúčaním je, že by to malo byť čo najjednoduchšie a priateľské k užívateľom. Keď hovorím priateľské, mám na mysli tak verejných činiteľov a úradníkov, ktorí sa budú so systémom potýkať, ale zároveň aj pre občanov. A to tiež nie je vždy prípad, pretože pod, poznáme komplexnosť platform, s ktorými sa musíme každodenne vysporiadavať. Takže volám po zjednodušení a zároveň je to moje druhé odporúčanie. Tretím odporúčaním je otázka na schopnosti a zručnosti. E, potrebujeme základné zručnosti pre občanov, ale aj pre malé a stredné podniky. Pre každého jedného. Ale takisto potrebujeme aj odborníkom. Potrebujeme oveľa viacej odborníkov, ako máme k dispozícii, aby mohli pracovať práve na zručnostiach e, obyvateľov práve v oblasti IKT a mohli odovzdať tieto e, základné zručnosti pre všeobecnú prevádzku takýchto systémov. A čo takisto musíme zobrať do úvahy je, že máme starnúce obyvateľstvo. A títo majú práve veľké problémy, zvlášť v krajinách, kde digitalizácia prebieha naozaj veľmi rýchlo, sú práve tieto skupiny obyvateľstva veľmi ohrozené a častokrát potom nemajú prístup k tým službám, ktorí ostatní využívajú ako nové nástroje. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu prácu a toto sú moje slova ocenenia, ale zároveň aj nejaké návrhy. Ďakujem veľmi pekne, pani Carvalho pán Zoriňo v mene SAD, ktorý je zároveň e, spravodajcom pre záležitosti ISA. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať našej hostke za prezentáciu. Ja som spravodajcom Európskeho parlamentu a spolupracovali sme na tejto správe tak e, s Európskou komisiou, ako aj radou a chceli sme predovšetkým vyššiu úroveň ambicioznosti pre ISA na druhu. V prvom rade sme chceli dobrú úroveň monitoringu, ale predovšetkým sme chceli lepšie výstupy a dopady na občanov a podnikateľov. Z tejto priebežnej správy sa zdá, že vidíme čoraz užšiu spoluprácu medzi jednotlivými verejnými správami, keď hovoríme o zdravotníctve, monitorovaní hraníc a takisto aj keď hovoríme o výmene dobrých skúseností. Ja som s tým teda veľmi spokojný a gratulujem týmu, ktorý túto prácu odviedol tak na Európskej komisii, ako aj v jednotlivých projektoch v teréne Avšak tieto výstupy znamenajú, že tak naša zodpovednosť, ako aj vaša zodpovednosť, sa bude do budúcnosti iba zvyšovať. Čo sa týka súčasného štatútu a budúceho štatútu ISA na druhu, musíme priprávať náhradný program po roku 2022. A tento program musí preklenúť to konkrétny program s digitálnou Európou ktorý sa stratil v návrhu fínskeho predsedníctva, ale teraz je opäť oživený. A je opätovne oživený v novom návrhu predsedníctva rady. Mali by sme mať teda silnú digitálnu Európu. No a k tomu vlastne ja pracujem aj ako spravodajca. Čo sa týka transformácie, transformácia by mala byť e, veľmi jasná. A ja sa častokrát vyslo- vyslovujem alegoricky, ale budem sa snažiť to tlmiť, aby sa to nestratilo e, v tlmočení. Mali by sme zabezpečiť, že naše dáta budú prechádzať cezhranične. Potrebujeme naozaj transparentné parkoviská pre naše dáta, kde si ich bezpečne budú môcť okladať tak občania, ako aj podnikatelia. Keď sa pozrieme na e, program digitálnej Európy, vidíme tu niekoľko úrovní. Vidíme tu e, e, počítačové spracovanie dát na vysokej úrovni, vidíme tu záležitosti umelej inteligencie. A všetko toto sa musí spojiť do jedného a musí vzájomne spolupracovať. Preto interoperabilita je veľmi kľúčová práve pre občanov a užívateľov. Ešte niekoľko sekúnd vás poprosím. Akým spôsobom môžeme obsiahnuť túto dimenziu do našich medzinárodných partnerstiev? To môže predstavovať veľkú príležitosť. Ospravedlňujem sa, pán predseda, že som si zobral trochu viac rečníckého času, ale sú to dôležité témy. Ďakujem veľmi pekne, pán Zorinho. Pán Ninisto. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Je to veľmi dôležitý program a chcel by som hovoriť e, o dopadoch na jednotlivcov, ako aj na podniky. Samozrejme, keď sa pozrieme na digitalizáciu a interoperabilitu a e, verejnú správu, v prvom rade chceme, aby náš pracovný trh fungoval e, dobre a predovšetkým vtedy, keď pracujú v iných krajinách ako vo vlastných. A chcel som sa opýtať, aj na vašu skúsenosť, do akej miery sú aktívne členské štáty v tomto e, procese. A e, ja som žil vo Švedsku a vo Fínsku a mám obidve občianstva. A e, musím povedať, že nordické krajiny sa snažujú vysporiadať s cezhraničnými záležitosťami už 50 rokov, avšak pokiaľ môj e, fínsky e, pas nebol častokrát dostatočným dokladom, aby som mohol dokázať, že som kto e, som a potreboval som ešte švédsky e, doklad, a čo bolo bláznivé. Takže do akej miery naozaj verejná správa vo vašich alebo v jednotlivých krajinách e, sa sústreďuje a vysporiadáva sa so záležitosťou napríklad e, migrácie tak, aby neboli problémy na hraniciach. To si vyžaduje však e, viac ako digitalizáciu a i interoperability. To si vyžaduje samozrejme aj úpravu smerníc, aby, boli, aby to umožňovali. Ďakujem veľmi pekne, pán ministro, pani Angelika Nibler. Ďakujem veľmi pekne pani generálna riaditeľka. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a za to, že ste predstavili program a iniciatívu, ktoré ste podnikli. Je naozaj veľmi impresívne. Chcela by som uviezať niekoľko konkrétnych príkladov, akým spôsobom môžu mať občania konkrétny prospekt z tohto programu. Toto je nesmierne dôležité, aby sme vedeli preukázať aj vo našich volebných okres, okrskoch, akým spôsobom môžu občania profitovať z programov na euro, európskej úrovni. No a druhá je veľká prozba. V Nemecku hovoríme o svedčení A1, ktoré musí občan doložiť, aby napríklad ako E, zamestnanec alebo keď vycestuje, je e, v zahraničí, aby mohol dosiahnuť samozrejme zapísanie do e, zoznamu sociálnej poisťovne. Samozrejme, toto je byrokratický krok a samozrejme, keď napríklad bývate na hraniciach, musíte si vždy dodatočne vybavovať tento doklad. V ideálnom prípade by bolo, keby sme mali nejaký elektronický clearingový systém, aby tí občania a aj na to, aby sme mohli predchádzať, povedzme, e, čiernej e, práci. Takže moja veľká prozba je, aby ste mohli dozrieť tu, aby zvlášť v, tom, v tejto záležitosti bolo k dispozícii nejakej e, nejaké elektronické riešenie. Ak dokážeme napríklad pri kreditných kartách urobiť okamžitý clearing kdekoľvek na svete, tak by to malo byť aj clearing takýchto osvedčení. Je to veľmi dôležité. Napríklad e, poskytovanie zamestnania, uľahčilo by to život tak občanom, ako aj e, firmám a samozrejme e, to by využil a v konečnom dôsledku malo by to byť aj pozitívny dopad na vnútorný trh. Ďakujem veľmi pekne. Pani Patricia Toja, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ja by som chcela oceniť eh, odvedenú prácu v rámci tohto programu a samozrejme eh, vysloviť eh, to, že je to pre nás veľmi zaujímavé. Samozrejme, rovnako ako aj ostatní kolegovia. Zažívame toto každodenným spôsobom, nie len ako predstavitelia a zástupcovia občanov, ale ako aj občania. Vidíme, že verejná správa sa digitalizuje a to uľahčuje naozaj život mnohým občanom. Ale tá samozrejme častokrát to v realite vytvára aj určitý, určitú mieru e, nedôveru, e, pretože častokrát práve snahy o digitalizáciu neposkytujú také výsledky, ako by si občania predstavovali. Tie systémy sú príliš e, zložité. Mali by sme preto ukazovať pozitívne a jednoduché e, riešenia a mali by sme preto využiť a zúročovať konkrétne e, výsledky. A ešte, ak mi predseda dovolí jednu vec, musíme prijať eh, a príjmeť jednotlivé eh, správy, tak verejné, ako aj eh, štátne, a povedať im, že pokiaľ existujú príklady dobrej praxe, tak netreba znovu objavovať koleso jednoducho. E, treba využiť tie príklady dobrej praxe, ktoré existujú a ma- tieto by mali byť imperatívnejšie, mali by byť preskriptívnejšie a mali by byť e, záväznejšie. Pretože keď už je k dispozícii produkt, ktorý je dobrý, nemá zmysel vyvíjať e, ďalší. Preto potrebujeme byť e, konkrétnejší a samozrejme nástojiť na príjmatí týchto dobrých praktík. Ďakujem veľmi pekne. Nejaké iné príspevky? Pokiaľ nie, dovolte mi povedať eh, dve slova a takisto opýtať sa aj otázku. V prvom rade by som vám chcel pogratulovať eh, za úspech eh, ISA na druhu a za prácu, ktorú ste odviedli. Samozrejme sú to veľmi dobré projekty, ktoré boli implementované a je jasné, že pre európske inštitúcie di- digitalizácia je fakt, je tu. A e, samozrejme je jasné, že máte politickú podporu z kolegia komisárov, ale myslím si, že môžete rátať aj s politickou podporou e, výboru ITRE, e, pretože nám rovnako záleží na digitalizácii verejnej správy a, ale do akej miery môžete zasahovať eh, a rozvíjať hĺbší dialog s členskými štátmi, eh, pretože existujú disparity, nerovnováhy a je rozličná miera digitalizácie. A to nie len eh, geograficky, pretože v rovnakej geografickej oblasti môžeme nájsť členský štát, ktorý je veľmi progresívny, ktorý má mnoho pozitívnych príkladov aj v radoch nových členských štátov. No a potom tu máme krajiny, ktoré to neimplementujú do tej miery. Tie by sme mali nabádať a pozbudzovať pri digitalizácii. Takisto, e, že je čerpanie európskych fondov, ktoré môžu využívať pri digitalizáciu, napríklad e, v Rumunsku peniaze na e-government sme digitalizovali v roku 2013 a 2014 eh, systém eh, zdravotného poistenia a takisto sme zaviedli elektronickú kartu eh, pacienta. Toto sú mnohé príklady, ktoré boli implementované v Rumunsku a rovnako v iných krajinách za pomoci európskych prostriedkov. Do akej miery budúci viacročný finančný rámec pred predpokladá, že budú k dispozícii takéto fondy na to, aby sa zvyšovala miera verejnej správy v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem pekne za všetky vyjadrenia. Ďakujem za to, že ste ma tak pozorne počúvali. Už sme toho dosiali veľa týmto programom. Aj ďaká tomu, že sme zapojili členské štáty, vytvorila sa sieť. Ehm, vždy sa ujelo vedenia predsedníctvo rady, ktoré práve ehm, malo v rukách vedenie zasadnutí rady, teda našou úlohou je zajistiť, ako čo najoptimálnejšie vymeniť osvedčené postupy medzi členskými štátmi, ako si vymeniať skúsenosti. Toto teda máme k dispozícii dvakrát ročne. Taktiež máme výbor, ktorý sa venuje vyhodnocovaniu tohto programu, čo teda je treba vykonať z pohľadu občanov a z pohľadu reakcií, aké sú ich potreby, aké sú ešte rezervy, aké sú nedostatky Toľko teda kontaktné miesta, ktoré máme. Máme teda vytvorený základ, rámec, usmernenie, odporúčania, taktiež spolupráca je rozbehnutá. Ako teda urobiť ten ďalší krok, ako to celé urýchliť? A na toto sa snažia mnohí nájsť odpoveď, aby sme sa dopracovali ku konkrétnym výsledkom pre občanov. My teda spolu s členskými štátmi sa zamýšľame nad tým, ako využite tieto poznatky aj z inštitúcií, z programov, nielen z programu ISA, ale tiež z iných programov. Máme už poznatky z programu ISA na druhu, taktiež z programu Spam Európu. Musíme ich využiť, aby boli k dispozícii, ale tiež členské štáty majú mnoho poznatkov, riešení, ktoré dokážu odovzdať aj ostatným. Napríklad Jedno z prvých stretnutí e, s vládnymi poverencami bolo v tom duchu, e, že tieto stretnutie sú dôležité na výmenu osvedčených postupov a tiež, dajme tomu, čo sa týka overovania a platnosti dokladov totožnosti, či to teda vôbec funguje alebo nie, či to naozaj funguje na cezhraničnej úrovni. Teda to nadviažem na ten fínsko-švédsky príklad, ktorý podľa mňa je úplne absurdný, súhlasím s vami. Teda musíme nájsť nejaký spôsob, ako vytvoriť bezpečný dátový priestor, ktorý bude k dispozícii všetkým, tak aby sa využili už aj postupy eh, API, ktoré sú k dispozícii. Isté, že konečným výsledkom, koncovým výsledkom je, aby sa poskytla lepšia služba občanom, aby naozaj sa poskytovali služby, ktoré budú veľkým prínosom. No, na Novom Zélande, dajme tomu, sa snažia presadiť transparentnú vládu, vládu, ktorú nikto nevníma, veci len fungujú, sú vám k dispozícii, keď ich potrebujete. Takto to má fungovať. Cieľom je teda nadviazať priamy kontakt s občanom. To samozrejme majú na starosti členské štáty. Nemáme právomoci v členských štátoch, ale mnoho z úspešných členských štátov to už takto robí. Oni majú vytvorený e, priestor, kde zahrňajú poznatky jednotlivých sektorov, čo by sa malo zjednodušiť. A tiež vedci zjednodušujú, e, nekomplikujú ešte najvyššie, ale potrebne zanalizujú, ako samotné procesy fungujú a odstránia to, čo nie je potrebné. Toto chceme teda vytvoriť priestor, kde by mohli reagovať aj občania, aj starší ob- občania. To by im pomohlo získať nezávislosť aj vo vyššom veku, ale je treba im poskytnúť podporu. Teda aj na toto sa zameriavame na výmenu postupov medzi členskými štátmi. Už máme mnoho pozitívnych príkladov, ktoré sa prejednávali aj na našich stretnutiach a konferenciách. Program e, ISA na druhu, ako to prepojiť s programom e, Digitálnej Európy, e, podľa nás a išlo hlavne o hľadanie synergii so tými programami, tak aby všetky nástroje komisie mohli fungovať spoločne bez toho, aby kto musel skúmať, čo presne je na čo určené. Chceli sme teda hľadať práve tieto synergie. Máme jasný popis toho, ako bude fungovať v novom programovacom období i sa na druhú. Isté, že výsledky zatiaľ nie sú potvrdené ani pre program Digitálnej Európy. E, očakávame, že výsledky budú dobré. Vychádzame z jednotlivých cieľov tohto programu, teda výkon počítače, teda ďalej kybernetická bezpečnosť, toto všetko musí navzájom fungovať, tak aby vznikol plný súbor opatrení, ktoré sa osvedčia členským štátom. Snažíme sa teda presadiť niečo, čo by e, fungovalo vo všetkých členských štátoch, aj tých, ktorí sú e, vysoko rozvinutí, aj medzi regiónmi jednotlivými, aby sa to ujalo, aby sa to mohlo spustiť neskôr ako experiment, ako pilotné projekty, ale tiež, aby sa to mohlo poskytnúť aj tým, ktorí nie sú až takí rozvinutí zatiaľ. Teda podporné programy, ktoré sú naplánované pre tých, ktorí musia ešte veci dohnať. Nám sa osvedčila metóda vyhodnocovania o tom, aká je aktuálna situácia, nakoľko je toto riešenie interoperabilné a tiež ako sa posunúť vyššie na ďalšiu úroveň a ako k tomu pridať aj ostatné členské štáty, ktoré nie sú až toľko rozvinuté. Teda chceme to aj tiež prepojiť s tými ostatnými programami ďalej. Jednotný digitálny vstup. To vlastne vytvára akúsi prvú záruku pre občanov v mnohých procesoch, ktoré sú k dispozícii všetkým vo všetkých členských štátoch. Napríklad eh, ten um, formulár A1, niektoré veci musí byť v dispozícii kdekoľvek kdekoľvek pracujete, kdekoľvek študujete, odkiaľkoľvek ste. K tomuto prispieva práve program sa tým, že prepája národné riešenia s tým, čo sa jednoducho musí urobiť, tým, že sa vybudúvajú systémy prepojenia medzi národnými a európskymi riešeniami a v ďalšom posune to je len eh, tá prvá fáza, to je zahranie zhruba 20 procesov a potom to musíme posunúť ďalej. Pracujeme spoločne s rôznymi sektormi, napríklad eh, sociálne dávky, to spada do sektora zamestnanosti. Samozrejme, samozrejme spolupracujeme teda aj s generálnymi riaditeľstvami a tým pádom sa to týka aj digitalizácie komisie. Ako teda komisia vníma aj výzvy do budúcna, ako chce využívať príležitosti, ktoré sú k dispozícii, ktoré nám ponúkajú inteligentné informačné technológie, aby sme to posunuli ďalej na vyššiu úroveň, aj čo sa týka zmýšľania. A tu sa samozrejme dostávame k dátam, k poznatkom z praxe. Ďakujem. Myslím, že to je zhruba všetko. Ak sú nejaké ďalšie otázky, veľmi rada doplním. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za to, že ste prišli na nás stretnutie s nami, že ste nám vysvetlili, že ste nám odpovedali na otázky a tiež, čo nás čaká ďalej. aby sme zlepšili digitalizáciu Európskej verejnej správy. Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť znovu, ak budete potrebovať nejakú formu podpory a tiež sa tešíme na pokračovanie dialógu s vami, buď priamo medzi kolegami bezprostredne, alebo prostredníctvom výboru, aby sme sa spoločne dopracovali k tým najlepším výsledkom. To je dôležité nielen pre dobre fungujúce európske inštitúcie, ale predovšetkým pre občanov. Ešte raz ďakujeme za to, že ste prišli. Kolegovia, maximálne do 10 minút príde pani komisárka Maria Gabriel a máme naplánovanú hodinu na to, aby sme si s ňou prediskutovali eh, budúcnosť eh, programu pre výskum. Ďakujem.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 Dear colleagues, uh, I propose to... Kolegovia, navrhujem, aby sme začali, aby sme plne využili prítomnosť pani komisárky Marie Gabriel medzi nami po výbore. Ak teda ste všetci pripravení, vrátime sa k práci. Chcel by som srdečne privítať pani Mariu Gabriel, komisárku pre výskum, kultúru vzdelávania mládež. Pani komisárka je poprvýkrát tu u nás vo výbore od svojho vypočutia. O to viac nás teší, že prišla. Dúfame, že sa viac dozvieme o jej plánoch, čo sa týka horizontu Európe, ďalej o rozpočte, o tom, aké má plány v tejto chvíli a tiež, že sa niečo dozvieme aj o nových vzťahoch s Britániou v oblasti výskumu a inovácií. Tiež by sme radi prejednali iniciatívu výskum v kontexte pracovného programu komisie vzhľadom na nabitý program pani komisárky a vzhľadom na a taktiež veľký nápor práce v našom výbore máme k dispozícii len hodinu času, teda chcem vám navrhnúť, aby sme sa k tomu postavili efektívne, aby sme čo najefektívnejšie tento čas využili použijeme teda časové obmedzenie. Máme hodinu k dispozícii. Myslím, že to postačí, aby sme sa povenovali tým najvýznamnejším témam. Máme tiež zoznam rečníkov, ktorí spísali politické skupiny už vopred. Najskôr dostane slovo pani Gabriel na úvod a potom, tak ako zvyčajne, dostanú priestor koordinátori alebo ich zástupcovia a potom pani komisárka odpovie na otázky koordinátorov z prvého kola a potom v druhom kole 12 kolegovia, ktorí sú na zozname, budú môcť položiť svoje otázky a napokon pani komisárka odpovie na, aj na tieto otázky. Ak zvýši čas, dáme priestor aj iným kolegom, ktorí nie sú na, zozname, ale obávam sa, že eh, to asi nebude možné. Chceme teda hneď začať. Nech sa páči, pani komisárka Gabriel, máte slovo. Ďakujem. Vážený pán predseda, drahý Kristián, drahí kolegovia, najskôr sa chcem poďakovať za toto pozvanie. Ako už povedal pán predseda, poprvýkrát máme priestor eh, viesť tento štrukturovaný dialog v rámci môjho mandátu komisárke pre výskum, inovácie, kultúru, vzdelávanie a mládež. Všetci viete, eh, nakoľko je tento dialog pre mňa dôležitý v najbližších 5 rokoch sa chystám tento nástroj využiť. E, naše oddelenie je v kontakte s vami, taktiež som sa stretla s koordinátormi a s oboma e, predsedami oboch výborov a ITRA a KULT v Štrasburgu. Dúfam, že tieto diskusie budú pokračovať naďalej. Vidíme, že je to vždy na prospech občanov, tak aby naša politika bola čo najbližšie k občanom a k realite, v ktorej žijú. Chcela by som tiež zaželať veľa úspechov aj novozvoleným poslancom výboru ITRE, ktorí prišli po odchode britských kolegov. Dnes by som sa najskôr chcela povenovať nedávnemu vývoju v mojom portfóliu. Preto moje vystúpenie bude štrukturované do troch častí. Najskôr politické priority komisie, ako Green Deal, taktiež finančný výhľad ďalej moje legislatívne priority ako Európsky priestor pre výskum, ďalej medzinárodná spolupráca a nedávne iniciatívy v oblasti umelej inteligencie, priemyselnej politiky malých stredných podnikov, ale tiež Európsky program boja proti rakovine a na záver ešte tematické priority ako napríklad strategické plánovanie emisie a partnerstva. A najskôr, čo sa týka politických priorít, ste si videli, v prvých 100 dňoch e, komisia dodržala slúb a komisárka, predsednička komisie predložila návrh ekologického dohovoru. Chceme e, ponechať významné postavenie výskumu inovácia v tejto stratégii, tak aby naozaj sme mohli plniť naše ciele, pretože vieme všetci, že naša realita v národných členských štátoch je dosť značne odlišná. Chceme sa dostať e, do spoločného cieľa, ale náš východiskový štartovací bod nie je rovnaký. Preto budem naďalej aktívne pracovať e, spolu e, s ostatnými oddeleniami, tak aby mechanizmy, ktoré sa tu navrhujú, aby sa však zohľadnil významné postavenie výskumu inovácií, aby sa tieto rozdielnosti medzi členskými štátmi e, zmiernili. Čo sa týka finančného výhľadu na roky 2021-2027, vieme, že čas tlačí o 10 mesiacov. Program Horizon Europe musí byť spustený, ale zatiaľ ešte stále nevieme, a aké sumy bude mať dispozícii. E, ja sa k tomu staviam pozitívne, ale obozretne e, z, do severu na juh, z východu na západ, od Nobelovej ceny startupom bez podpory takéhoto fondu nebudeme môcť podporovať inovácie, ak nebudeme dostatočne financovať eh, politiku výskumu, eh, ktorá bude naozaj plná obsahu. Ja poznám vaše eh, ciele v oblasti rozpočtu, viem, že sa snažíte osloviť aj svoje vlády. Chcem sa vám poďakovať za podporu týmto. Musíme naďalej byť aktívni, musíme naďalej brániť to, aby sa schválil naozaj dostatočný rozpočet pre výskum a inovácie. Hovoríme o investíciách, nehovoríme o sumách, ktoré sa len tak majú minúť. Sú to investície do budúcnosti Európy. Naďalej budem teda tlačiť pri všetkých svojich stretnutiach, aby sa konalo urgentne na stretnutiach s ministrami, s premiérmi a tiež budem koordinovať svoje úsilie aj s komisárom Hánom dennodenne takto komunikujeme s vedeckou obcov, žiadame ich, aby naďalej trvali na tom, aké sú naše požiadavky. Každý den hlas sa zaváži v najbližších týždňoch, mesiacoch. Myslím, že to nejde len o stretnutie e, tento týždeň vo štvrtok. Nesmieme poľaviť našemu úsilí. Teraz by som prešla k legislatívnym prioritám a v súčasnosti aj do budúcna. Najskôr, ako ste si všimli, v pracovnom programe komisie v júni sa chystám e, predložiť oznámenie o Európskom priestore výskumu. E, to bude prepracované. Ide o iniciatívu, na ktorej mi veľmi záleží. A to ešte o to viac, že poprvýkrát moje pôsobenie zahrňa celý ten druholník znalostí. Dúfam, že európsky priestor výskum bude naozaj prepracovaný, tak aby sme sa dokázali vysporiadať s novými výzvami, by bol vedeckom sektore. Digitalizácia, globalizácia, transformácia na udržateľnejšiu spoločnosť, ale tiež, aby sme prispeli k plneniu eh, našich eh, nových priorít, ako napríklad ekologický dohovor. Chcela by som, aby sme v tomto pracovali spoločne, aby tento priestor bol otvorenejší, inkluzívnejší, atraktívnejší, najmä čo sa týka kariérneho postupu a odmeňovania našich výskumníkov, ďalej čo sa týka ich pracovných podmienok, a to preto, aby sme zmiernili negatívne dopady úniku mozgov. Teda cieľom bude znížiť e, rozdiely, ktoré fungujú e, na trhu e, výskumu v Európe. Pred niekoľkými dňami v Zahrebe som mala priestor vypočuť si bývalého komisára Filipa Buskana, kde analyzoval 20 rokov Európskeho priestoru pre výskum. Tiež sme mali priestor diskutovať s, disk- s ministrami v rámci Rady pre konkurencieschopnosť a chcela by som vám týto potvrdiť, že eh, počas nemeckého predsedníctva prebehne ministerská konferencia a na našej úrovni my chceme sa zamerať na podporu výskumu a inovácií v septembri tohto roka, keď sa budeme tejto téme venovať intenzívne. Tiež máme v pláne zorganizovať stretnutia v hlavných mestách, aby sme tam vysvetlili naše ambície, ale predovšetkým, aby sme si vypočuli, aké očakávania majú občania a ako vytvoriť také nástroje, ktoré nám pomôžu naše ciele splniť. Teraz k medzinárodnej spolupráci. Chorvátske predsedníctvo je veľmi ambiciozne, čo sa týka článku 12 a mm, Neskôr sa musí venovať strategickým témam na úrovni Rady pre konkurenciu 28. februára. Politická vôľa je dopracovať sa k dohode a preto eh, myslím, že aj naša dnešná diskusia do toho veľmi dobre zapadá, pretože zhruba o 10 dní táto rada zasadne a pre mňa je veľmi dôležité vypočuť si stanovisko Európskeho parlamentu. že je treba, aby táto dohoda, tento článok bol spojený teda eh, s uzavretou dohodou, tak aby komisia bola schopná spustiť ďalšie rokovania na technickej úrovni s tretimi krajinami. A e, ďalšou legislatívnou prioritou ešte spomeniem tri ďalšie témy. Jednak umelá inteligencia, to sa bude schváľovať zajtra. Ja ako bývalá komisárka pre digitálnu e, oblasť e, vnímam toto s veľkým zanetením, to si ste viete predstaviť, Európa musí mať dopad na vývoj tohto sektora, musí to byť poznačené našimi hodnotami, musíme však prihľadať na ľudský faktor. V žiadnom prípade nesmieme pripustiť, aby technológie úplne nahradili človeka. Umelá inteligencia musí e, byť našim služobníkom, e, musí nám pomáhať, aby sme boli efektívnejší z hľadiska zdravotnej starostlivosti, dopravy, energetiky. To sú teda témy, ktoré sú súčasťou novej misie Horizontu Európy Rozhodne nechcem, aby umelá inteligencia rozhodovala na miesto nás. Ďalej, nová priemyselná politika, malé stredné podniky. Viem, že na túto tému sa chystáte diskutovať s komisárom Bretónom, ale naša úloha je tiež strategická, pretože ja som presvedčená o tom, že ochrana životného prostredia a silná priemyselná politika sú zem kompatibilné. Môžu to byť vlastne dve strany tej istej mince musíme si uvedomiť, ako podporovať naše malé stredné podniky, naše startupy, aby sa efektívne zúčastňovali tohto procesu. Som rada, že už sa objavujú prvé výsledky, eh, ktoré sa skonštatovali na zasadnutí Rady pre inovácie. Ten jednotný kontaktný eh, bod je k dispozícii aj startupom a ďalej startupy majú viac financovania k dispozícii, aby mohli zlepšovať služby, ktoré poskytujú našej ekonomike. Nepochybujem o tom, že Európska rada pre inovácie e, úplne zmení to, ako sa v Európe financujú inovácie a tiež sa prispeje k tomu, aby bola zvýšená konkurenceschopnosť Európy globálne. Pretože, ako viete, nám v Európe nechybajú startupy, máme ich tu viac ako v USA, ale nevieme, ako im pomôcť, ako im viac pomôcť, aby sa rozrastali a aby sa im darilo. Na toto sa musíme zamerať a to um, bezodkladne. Teraz spomeniem e, ďalšie prioritné oblasti, strategické plánovanie. Už si o tom diskutovali s Žanom Erikom Paketom, generálnym riaditeľom môjho oddelenia. Ide o spoluvytváranie my sme e, vzali na vedomie vaše vyjadrenie a dnes dopoludne som bola výbor regiónov. Tam sa snažíme tento proces ďalej sledovať. Teda vedecká obec sa vyjadrila, ale aj e, súkromný sektor sa už vyjadril, ako je široká verejnosť. Myslím, že je dôležité pokračovať e, takýmto spôsobom ruka v ruke s Európskym parlamentom. Teraz vstupujeme do redakčnej fázy na základe návrhov na základe Horizontu Európa podľa politických priorit komisie a tiež podľa vyjadrení, ktoré sme dostali z rôznych strán. Aj vy ste mali priestor nedávno zorganizovať verejné vypočutie na tému emisie partnerstva. Čo sa týka misií, my chceme pričleniť do tohto aj parlament, ale zdôrazňujem, že je dôležité zapojiť do toho aj občanov. Je treba, aby sme sa viac snažili o to, že občan si naozaj osvojí tieto ciele a aby skutočne bol súčasťou tohto rozhodovacieho procesu. Čo sa týka partnerstiev, to sa zhodujeme, že sa budú musieť zracionalizovať trošku znížiť ich počet. Máme ich 120, je snaha to posunúť na 44. Pre mňa je dôležité, aby spolu s vami sme upresnili kritéria pre tieto partnerstvá koherentnosť, synergie, ekologické prínosy. To musí byť súčasťou e, týchto misií. Náš legislatívny návrh, ktorý máte vy práve v rukách, to znamená, že vznikne nový nástroj, ešte transparentnejšie a efektívnejší. A ešte spomeniem, že sme začali hodnotiť dopady e, na 13 partnerstiev na základe článku 185 a 187. Táto štúdia nám pomôže posunúť sa k legislatívnym návrhom druhej polovici tohto roka. To je teda zhruba všetko z mojej strany, aby ostal ešte priestor na diskusiu. Myslím si, že je na mieste, aby som sa vám ešte raz poďakovala. Už E, niekoľko mesiacov pracujeme spoločne a pritom vychádzame z toho istého, že vzdelávanie, výskum a inovácie sú e, hlavné podmienky, nevyhnuté podmienky pre hospodársky rast a uzrateľnosť v tejto politické oblasti sú nevyhnutné, a chceme zaistiť, že transformácia e, ekologická a ekonomická prebehne tak, ako si želáme. A preto budem nadalej potrebovať vašu podporu, vaše nadšenie a môžete sa spolahnúť aj vy na moju podporu stretnutia rozhodne budú časté a intenzívne. Ďakujeme pekne. Teraz dostanú slovo koordinátori za politické skupiny, neskôr za EPP, pani Karvajo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka, za vašu prezentáciu. A začnem stručným vyhlásením skončím s dvomi otázkami. Vyhlásenie sa týka rozpočtu a toho, že e, sa môžete na nás poľahnúť a určite podporujeme a budeme obhajovať náš návrh na Horizont Európa. Teraz, keď e, vidíme e, čoraz viac rôzne oznámenia tohto kolegia, ktoré navrhujú konkrétne akcie, nové súkromné a verejné iniciatívy. Ak vidíme, že Horizon Europe bude naozaj veľmi dôležitý pre ekologický dohovor, pre digitalizáciu, pre umelú inteligenciu, teda žiadame veľa od Horizon Europe. Musíme mu poskytnúť e, potrebné prostriedky, aby sme získali odpoveď, ktorú očakávame od výskumu a technológie. A je to pravda, pretože výskum a technológie budú kľúčovým e, riešením pre e, toto zazelenanie a digitálne riešenie, ktoré musí prejsť naša ekonomika. A moje otázky, keby ste mohli byť konkrétnejšia a mohli konkrétnejšie nám povedať e, o misiách, aké sú naplánované nové misie, už sa plánujú alebo nie? kedy budete mať e, plány na nové misie. A spolu, e, tiež pokiaľ ide o tie partnerstva, e, povedali ste nám, že sa robí už dopadová štúdia partnerstiev 187 a 185. A čo tie ostatné? Aký bude ten proces? A posledná otázka sa týka Európskej výskumnej oblasti. Hovorili ste o legislatívnej práci. A doteraz e, Európska výskumná oblasť bola skôr koncepcia. A čo konkrétne plánujete ako legislatívu, lebo máte členské štáty, s ktorými musíte jednať, e, keď myslíte na túto jednotu digitálnu oblasť. Ďakujem veľmi pekne, pán Nika. A ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, komisárka, vítam a vašu prítomnosť tu a zároveň by som chcel vyjadriť naše obavy. My všetci vieme, že 20. februára budete mať veľmi dôležité stretnutie v Rade, kde sa bude hovoriť o rozpočte bude sa hovoriť o viacročnom rámci. Dnes hovoríme o Horizon Europe. V prvom rade e, podporujeme stanovisko a na, v tom, že návrh e, viazočného finančného rámca nie je dostatočný. Ten návrh 80,9 miliard eur bude to o 10 miliard menej pre Horizon Europe. Zníženie HDP o 110 miliard eur za 10 rokov, strata tisícky pracovných miest a stoviek projektov. 1700 projektov, o ktoré prídeme eh, o tisíc projektov, spolupráca menej, o tisíc grantov menej pre malé a stredné podniky, 50 e, tisíc výskumníkov, ktorí už nebudú dostať finančné prostriedky, 11 600 e, menej výskumníkov bude mať e, prístup infraštruktúre pre výskum a inovácie, strata 28 tisíc publikácií, 18 tisíc 000 menej v otvorenom prístupe 900 vynálezov, 80 registrovaných e, produktov, 8 tisíc testovacích e, aktivít a 500 klinických e, skúšok. Menej. Toto je v oblasti medicíny. Je to smutné. To nie je možné Vieme, aké boli priority, ktoré boli oznámené, ale na druhej strane finančné prosiedky nebudú. A keďže som spravodajcom pre Horizon Europe, mm, môžeme s komisiou spolupracovať. Nemali by sme byť, ani nie sme nepriateľmi, nie sme protivníkmi. Musíme pracovať pre tých ktorí očakávajú od komisie a parlamentu, že dosiahnu dobré výsledky. Pokiaľ ide o pilotné projekty, ešte stále čakáme, aby sme zistili, aké bude hodnotenie týchto pilotných projektov. A pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, včera sme sa prvýkrát stretli a chceli by sme mať ad hoc e, stretnutie so všetkými siedmimi e, spravodajcami, pretože tá téma je citlivá a musíme e, sa tým naozaj veľmi opatrne zaoberať. Nemali by ste akceptovať tieto čiastočné rokovania, pretože môže dojsť problému s inými krajinami a situáciami. Mali by sme mať balík, aby sme poznali, aké sú pridelené finančné prostriedky. Ďakujem vopred a želám vám veľa úspechov hlavne 20. a dúfam, že získate potrebné eh, finančné prostriedky pre, eh, pre výskum. Pani Gabajová, ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, ďakujem, pán predseda. Samozrejme, eh, všetci budeme mať isté výhrady napríklad rozpočtu a veľmi radi si e, vypočujeme návrh Šarla Mišela k návrhu viazučného finančného rámca, ale viete, že e, postoj parlamentu je veľmi jasný, výskum a inovácie majú obrovský význam, preto vždy žiadame o väčší rozpočet a žiadame vás, aby ste boli v tomto silná ale vzhľadom na e, výskum a význam e, Horizonu 2020 e, ako sa tým bude komisia zaoberať, čo bude robiť, a ako navrhne Eh, rozdielne rozpočtu v danej kapitole. Stará komisia prišla s návrhom pred dvoma rokmi, eh, priority boli trošku odlišné a teraz eh, vedieme každý deň rozpravu o umelej inteligencii, o ekologickom dohovore a pred dvoma rokmi to bolo iné, keď komisia prišla s návrhom, takže ako to vnímate a ako by sme podľa vás mali reagovať možno spolu na tieto nové priority novej komisie. A samozrejme, druhý bod, je to e, trošku horizontálnejší prísun. Musíme zobrať do úvahy všetko. Hovorím o synergiách, hovorím o medzinárodnej spolupráci, hovorím o priemyselnej politike ako takej. Takže naozaj potrebujeme mať lepšiu spoluprácu a napríklad si myslím, že budeme čo najskôr potrebovať e, aj horizontálny prístup k spoločným ustanoveniam. Naozaj e, to dojde k prekrývaniu priorít medzi ITRE a REGI a budeme musieť trošku zmeniť náš spôsob práce, aby e, sme si to rozdielili medzi výbormi. A posledná vec sa týka opäť malých a stredných podnikov. Vy ste niečo spomenuli, ale obávam sa, <clears throat> že nie sme takí konkrétni, ako by sme mali byť a ako by sme mali reagovať na požiadavky našich občanov. Samozrejme, čo skoro budeme viesť túto rozpravu e, s komisiou o stratégii pre malé stredné podniky. Minulý týždeň sme mali zaujímavú rozpravu na plenárnom zasadnutí v Štrásburgu ale obávam sa, že už máme skúsenosti z posledných rámcových programov a to také, že malé stredné podniky nemajú kompetentné veci prichystané, ktoré by mohli byť financované v rámci výskumu a inovácií. E, výskum e, a iné výsledky ako školy, ako podniky, ako zabezpečíme e, prístup malých a stredných podnikov k veľkým e, projektom výskumu a inovácií. Obávam sa, že iba tí najväčší hráči tam budú, ale my tam potrebujeme mať aj prítomnosť malých a stredných podnikov a musíme pre nich urobiť naozaj e, niečo veľmi konkrétne. Ďakujem veľmi pekne a mene e, aj ID pani Elena Rici. Integrácie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem pani komisárka. Čo sa týka programu Horizon Europe a ja som vás, pravodajkyňa pre skupinu ID. Chceli by sme určité upresnenia, pretože častokrát títo výskumníci sú veľmi e, mladí, rovnako ako aj e, cieľová skupina. E, výskum inovácií si vyžaduje prieskum tak, ktorý je dlhodobý, avšak tá ten čas e, je veľmi krátky, pretože trvanie tohto programu je e, veľmi krátke. A jeden z bodov ekologického dohovoru je snažiť sa o inovácie v celkovej sume 1 trilión eur. Ale e, hovorili sme aj o sume 6,5 miliardy. Odkiaľ zobereme ďalšie peniaze? pretože potrebujeme inovatívne riešenia a hmatateľné e, výsledky, tak aby sme zabezpečili, e, že budeme napredovať. Vidíme, že je tu veľa dobrých úmyslov, ale málo e, faktov, pretože až 50 Percent financovania, ako je navrhované, pôjde na financovanie klimatických e, cieľov. Ale ako bude rozdelený ten zvyšok? Je nejaká, nie, nie vôbec nejaká predstava o tom, ako bude tento zvyšné percentá rozdielne? A naozaj to stačí e, na to, aby sme výsledky dosiahli? A pokiaľ áno, akým spôsobom e, bude, bude napríklad započítaný príspevok napríklad farmaceutického priemyslu do znečisťovania napríklad. A e, pod ak áno, tak ako? E, pani komisárka Gabriel, zdá sa mi, že práve e, ten, tá časť o misiách je veľmi zvláštny, pretože čo sa týka rozdelenia fondov na hmatateľné výsledky, nie je úplne jasný. A akým spôsobom môžeme zabezpečiť, aby európske občania mali k dispozícii nielen zámery, ale aj výsledky výsledky. Napriek tomu, že zdôrazňujeme potrebu a význam e, výskumu, e, nie sme si úplne istí, že snahy, e, ktoré dosiahneme, môžu byť naozaj zúrečené. Videli sme to aj počas zasadnutí výboru pretože e, videli sme, že niektoré opatrenia komisie išli proti týmto zámerom. Predovšetkým ohrozovali napríklad sociálny štát a vždy dô, mysli, dúfame, že komis, komisia nás ešte ako spolu zákonodarcov e, presvedčení, aby nedošlo k takýmto javom, ktoré som spomenul. Ďakujem veľmi pekne. Pán Jakub Dalunde za zelených. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka, vážení kolegovia. Počas prechádzajúceho mandátu som bol tieňovým spravodajcom za zelených eh, pre eh, Horizon Europe a eh, jednou z vecí, ktorú som zaviedol, bol ten silný, to silné znenie textu o mainstreamingu. Ale mnohé hlasy žiadali o 50 nie len zelení, ale kolegovia z iných skupín, environmentálne mimovládne organizácie, európske podniky, ktoré chcú sa zúčastniť zeleného prechodu. Stôrazne, že 50 klimatického mainstreamingu je to, čo potrebujeme, aby sme e, naplnili naše záväzky z Paríža. A prvá otázka je vzhľadom na to, že e, Horizont Európa bol navrhnutý ešte pred vydaním e, Európskeho ekologického dohovoru, ako e, tento nový plán sa odrazí v pracovnom programe na roky 2021-2022. E, Druhá otázka. Počas poslednej rozsiahlej výmeny medzi komisiou a IT týmom v januári 2020. Hovorilo sa o tom, že sa pracuje na implementačnej stratégii pre um, tieto záležitosti, kedy uh, možno očakávať výsledok tejto výmeny. A tretia otázka, ako sa chce pani komisárka postarať o to, aby uh, zvyšné časti uh, rozpočtu budú odolné voči e, klíme, e, teda že sa nebudú utracať na aktivity, e, ktoré škodia životnom prostrediu. Ďakujem veľmi pekne a v mene EKR pán Tošenovský. A ďakujem, pán predseda. Som naozaj veľmi rád, pani komisárka, že máme opäť možnosť diskutovať s vami tu vo výbore a určite ste to všetci veľmi vážili. Chcel by som nadviazať na vaše úvodné slova, keď ste hovorili, že v prvých dňoch a mesiacoch, keď komisia začala pracovať, a hlavnou témou e, bol Green Deal. Je to jeden z nástrojov, ktorý Komisia deklaruje, že začína na ňom pracovať e, v parlamente a to je Just Transition Fund a ten by mal pomôcť pri prekonávaní zmien, ktoré postihnú niektoré oblasti e, v rámci dekarbonizácie alebo niekto nazveme akokoľvek jednoducho zmeny ekonomiky v niektorých oblastiach. Mňa by veľmi zaujímalo, akú máte predstavu, ak ako bude Just Transition Fund previazaný s eh, programom Horizont Europe. Hovorili sme o tom s kolegami, kde som bol tieňovým spravodajcom a snažili sme sa do tejto oblasti zaradiť niektoré aktivity. Ako ste vraveli, eh, v celej Európe sa mnohé regióny líšia geograficky, historickým vývojom a bez vedeckých poznatkov budú tieto zmeny iba deklarované, nebude možné dosiahnuť všetky plánované zmeny. Je pekné naplánovať si, že ľudia prestanú používať uhlie, ale keď neprídeme e, s novými technológiami, s prevratnými technológiami, ktoré zatiaľ ešte nepoznáme, tak to bude naozaj iba krásne rozprávanie o budúcnosti, ale bude to veľký problém. Preto by ma zaujímala tá úzka synergia medzi vedou a výskumom v Horizonte a Just Transition fonde. A to ja považujem za e, veľmi zásadnú, ale aj rizikovú časť celého projektu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a pán Botenka je posledný. Ďakujem. Ďakujeme vám, pani komisárka, za vaše úvodné slovo. Nebudem sa vrácať k otázke rozpočtu. Všetci sa zhodujeme na tom, že ambície bez cieľov to nás ďaleko nedostane, ale teší ma, že sa snáď k tomu vyjadrite konkrétne. E, čo sa týka koherentnosti, hovorili ste o, o nepriaznivých podmienkach. Ja som sa v tlači dočítal, že Taliansko tento mesiac poprvýkrát vo svojich dejinách e, zamestnalo výskumníčku so zmluvou pro výskumníka. Je to osoba, ktorá 13 rokov žila a pracovala v prekerných podmienkách e, úplne najhrubšieho zrna. Teda chcem sa opýtať, e, nakoľko funguje spolupráca e, s vašim kolegom Šmitom medzi týmito orgánmi a akým smerom sa to bude uberať konkrétne, čo sa týka priorít v rámci boja proti nepriezvým podmienkam práce u výskumníkov ďalej, čo sa týka priemyslu v rámci programu na podporu výskumu Zásadná otázka je, či sa chceme posunúť k čistému priemyslu, či už sa to týka ocelierského priemyslu alebo iných sektorov a ďalej výskum, a ďalej investície do ekologického vodíka, do vodíkových technológií. Chcem sa opýtať, ako vnímate priority v tejto oblasti, či sa chystáte to zahrnúť do tých 35 financovania, ktoré je naplánované pre klimatické ciele, alebo či sa to nejako rozšíri a aké postavenie to bude mať v prioritách, ktoré chcete presadiť v tejto oblasti. A samozrejme tiež, e, ako zaistiť, e, že prínosy sa posunú celej spoločnosti nie len niekoľkým málo súkromným aktérom. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Botenga. Týmto sme uzavreli prvé kolo otázok túto prvú časť nášho dialógu. Nech sa páči, pani komisárka, ak by ste mohli odpovedať na tieto prvé otázky, poprosím, ak by sa to podarilo do 5 minút. Viem, že to nebude jednoduché, ale máme ešte 12 ďalších kolegov. Je dôležité, aby aj oni dostali priestor. Ide o otázky rozpočtu, ale o iné otázky. Nech sa páči. Ďakujem. Najskôr sa chcem poďakovať všetkým za to, že ste zúraznili to, že je dôležité brániť rozpočet. Myslím, že to je niečo, čoho sa musíme držať aj do budúcna. Ja, ako som povedala, ja nepoľavím, naďalej budem vyvíjať tlak, pokiaľ možno z každej úrovne tak, aby e, peniaze zodpovedali našim ambíciám, inak e, tieto cieľe nesplníme. A ďalej, čo sa týka jednotlivých otázok, ďakujem pekne kolegyni Karvajo. Inštitucionálne partnerstva, to som už naznačila, hodnotenie dopadov prebieha v 13 prípadoch, už sme pokročili to isté aj pre spolu financované partnerstva a programy. Ako viete, pre nás je dôležité znížiť počet týchto partnerstiev. Chceme to posunúť zo 120 na 44. My sa teraz s týmom snažíme o to, aby tie nové kritériá, ktoré sa budú presudovať, aby to bolo koherentné, aby sa predišlo duplicite, aby sa to e, celé sústredilo efektívnejšie. Tento proces teda prebieha a samozrejme aj stanovisko parlamentu je vždy vítané my sa teda snažíme naozaj celé to zefektívniť, aby sa prejavil skutočný dopad na prax, aby tieto partnerstvá naozaj posúvali mm, celú Európsku úniu vpred. Čo sa týka Európskeho eh, priestoru pre výskum, netvrdíme, že si to vyžaduje zmenu legislatívy, ale vieme, že Lisabonská zmluva z roku 2009 nám tento priestor dáva. Musíme to teda využiť ešte o to viac, že mnohí rečníci jasne poukazujú na to, ako pracovné podmienky a odmeňovanie našich výskumníkov je dôležité. Musíme e, sa snažiť o to, aby sme ich e, nenútili odísť, utekať z Európy je dôležité im vytvoriť tu vhodné podmienky. Teda my sa teraz snažíme v kontexte Európskeho priestoru pre výskum venovať aj týmto témam. Chystáme sa na celý raz stretnutie v hlavných mestách. Ďalej v júni sa chystáme vrátiť oznámenie, kde budú konkrétne odporúčania, vďaka ktorým sa ešte posunieme nad rámec len bežného priestoru pre výskum na európskej úrovni. Zatiaľ neexistuje táto európska dimenzia tak, ako by sme si ju želali. Ja by som rada, keby sme to presadili. Ak tieto odporúčania si získajú podporu, tak samozrejme budem ochotná posunúť to ešte ďalej. Ja som nezaznamenala negatívny postoj zo strany ministrov. Prvá diskusia pred dvoma týždňami v Zahrebe bola veľmi pozbudivá. Týkala sa toho, že je treba aktualizovať, redimenizovať obrovský priestor pre výskum. Ďalej, jednotlivé otázky, ktoré sa týkajú vyhodnocovania projektov. Pán Nika, ďakujem za tieto čísla. Myslím, že tieto čísla je treba ich šíriť aj v verejnosti, aby ich všetci poznali v Európe. Často totiž je tendencia, že sa na to zabúda ďalej. Hodnotenie projektov, áno, naďalej sa na tom pracuje, aj spolu s mojim tímom majú k tomuto jasné pokyny. Vedia, že je dôležité veci posúvať vpred ďalej, čo sa týka eh, ventilácie v kapitolách. Zatiaľ sme nehovorili o zmierovaní dopadov v kapitolách. Áno, máme tu ekologický dopad, umelá inteligencia, ale pôvodne v rozpočte pre Horizont sú aj nástroje, ktoré sa môžu využiť. Tých 30 rozpočtu pre Horizont Európy sa využije na prispôsobenie sa klimatických zmenám tri z piatich oblastí sa už venujú prioritám v rámci ekologického dohovoru, teda my chceme využiť to, čo už je k dispozícii, predtým, než sa navrhnú nové nástroje. Keď sa hovorí o umelej inteligencii, nezabúdajme, že už máme program Digital Europe a v tomto programe máme 2000 rozhodnutí, ktoré sa môžu využiť v v každom prípade peniaze, ktoré sa využijú, musia byť efektívne využité iba tam, sa môžu využiť, kde prinesú pridanú hodnotu. Musíme eh, byť schopní prispôsobiť sa novým prioritám a to na flexibilita umožňuje ďalej. Čo sa týka balestredných podnikov, naozaj je to dôležitá otázka. Úloha, ktorú zohráva Rada pre inovácie je dôležitá. 70 z rozpočtu sa bude venovať malým a stredným podnikom. Naozaj chceme, aby sa investovalo na rôznych úrovniach, aby sa to celé urýchlilo. Čo sa týka toho urýchlenia, na to sa pýtal aj pán Dalunde, chceme financovať projekty, ktoré nemajú negatívny dopad na životné prostredie. A práve preto sme rozhodli, že v ďalšej fáze výzvy rady 300 miliónov eur sa určí len pre malé stredné podniky, pre startupy, ktoré sú investovať do ekologických technológií. Teda toto budeme pozorne sledovať. Viete, že je treba doplniť aj úlohu zručnosti. Vy ste správne podotkli, pani Dlabajová, aké dôležité je, e, aby členské, a pardon, malé sredné podniky sa s tým e, dokázali vysporiadať. Nie je to jednoduché. Je treba zakomponovať do spolupráce aj s komisármi Bretonom a Schmidtom, tak aby bola zistená koherentnosť medzi politickými oblastiami. Ja som ochotná zorganizovať aj spoločné stretnutie s komisárom Bretonom, aby sme mohli naozaj položiť dôraz e, na to, na čom záloží parlamentu. A aby sme nemrhali prostriedkami, ešte doplním k tým synergiám s ostatnými fondmi. Nebudem zastierať od decembra. Som e, iniciovala stretnutie e, s komisárom Šmitom, s komisárkou Ferrerou. Snažíme sa od počiatku pracovať spoločne, pretože tie pozitívne príklady žiaľ ostali len v úrovni želaní. Všetci chceme získať známku excelentnosti, ale všetci sa musíme angažovať tak, aby Európsky fond pre regionálny rozvoj, aby sociálny fond, aby to umožnilo našim výskumníkom zvoliť si naozaj e, európske povolanie. Chceme sa zamerať aj na potreby mladých výskumníkov. Napríklad v najbližších týždňoch mám v pláne, e, čo sa týka štipendia Marie Curie. Chcem, aby Európska únia prevzala celú túto sumu pre doktorandov a postdoktorandov, pretože zatiaľ to tak nie je. Je tu rozdiel e, od, od 500 do 800 eur a tým pádom zvyšíme účasť o 20 Isté, že to nie je zázračné riešenie, ale sú to malé konkrétne kroky, ktoré chceme presadiť, aby sme aspoň vyslali signál, že Európa ich podporuje a že majú perspektívu ostať neutekať. Ďakujeme. Ďalšie kolo pani Maria Spiraky. Poprosíme minútu. Dodržujete, prosím vás, čas. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, že ste tu. Ako ste už povedali, Horizon Europe je investícia do budúcnosti, ale treba teda investovať do budúcnosti a vrátane aj do mladých ľudí. Chcela by som sa vás opýtať, či nedojde k obmedzeniu e, slobody prejavu na internete. E, ide tu o inovatívne prístupy, aby e, sme sa aj pozreli na správanie našich detí. Je to mimoriadne dôležité pre nás, pre rodiny, aj pre matky. Ďakujem aj teraz pani Toja. Sí, grazie. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Vítajte. Ja keď hovoríme o e, ekologickom dohovore musíme predovšetkým hovoriť o výskume. O tom som presvedčená, pretože samozrejme môžeme hovoriť o cieľoch a e, o e, jednotlivých cieľoch. Avšak toto bude predstavovať predovšetkým veľmi významný technologický skok a transformáciu. A samozrejme všetky technológie môžu k tejto zmeny e, prispieť. Samozrejme, e, chápeme, čo sme ekologickým dohovore e, chceli dosiahnuť a samozrejme hovoríme aj o tom, akým spôsobom sa môžeme k týmto cieľom priblížiť. Takže, ale pýtam sa vás, akým spôsobom akým spôsobom sa vysporiadame s tým, ak sa všetky ciele horizontu nedosiahnu. A samozrejme, ak ako budete koordinovať toto portfólio s ostatnými e, Breton, Ferreira a tak ďalej a tak ďalej. A e, ako sa bude samozrejme formovať partnerstva a už e, končím. A samozrejme, ako sa budeme vysporiadavať s hranicami, ktoré sú vytvárané samozrejme v súvislosti s hrdosťou jednotlivých výskumníkov, akým budeme spôsobom prekračovať tento sneh, akým spôsobom budeme sa vysporiadavať s cieľom jednotlivých misií. Ďakujem, ďakujem, ďakujem veľmi veľmi pekne, pani Michalová. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po bulharsky. V prvom rade by som sa chcela poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu, ktorú sme mali. Spomenuli ste efektívne využitie európskeho výskumného priestoru Musíme zobrať do úvahy to, že niektoré členské štáty nemajú taký rýchly vedecký výskum. Hoci v niektorých to ide celkom dobre. No a to má úzkú súvislosť s inováciami. Ehm, musíme samozrejme preklenúť tieto rozdiely a časť horizontu je vytvoriť eh, lepší priestor na participáciu jednotlivých eh, krajín. Eh, krajín. Ale čo sa týka VFR, musíme byť flexibilnejší. Ako sa vysporiadame s takýmito krajinami? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani komisárka, hovorí pani Weiss. Myslím si, že pani komisárka ste položili jednu z najvýznamnejších otázok, akým spôsobom príjmeť eh, malé a stredné podniky, aby prijali túto úlohu. Avšak malé a stredné podniky sa musia vysporiadať s veľkými administratívnymi záťažami, ak budú žiadať prostriedky eh, z horizontu, zvlášť eh, malé spoločnosti s obmedzeným počtom zamestnancov sú častokrát ponechané sami na seba a sú vynechané z tejto zelenej transformácie. Preto je moja otázka veľmi jednoduchá. Akým spôsobom môže e, komisia zabezpečiť, že e, žiadosť o tieto prostriedky bude jednoduchšia? Pani Galvez Nunes, ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu. E, samozrejme, ja opäť položím otázku k rozpočtu, ale budem sa sústreďovať na otvorenú vedu. Myslím si, že to je skvelá príležitosť pre Európsku vedu, pretože vytvára voľný prístup e, k dátam a k vedomostiam a k poznatkom. E, to samozrejme ušetrí aj peniaze daňových poplatníkov, e, pretože im prístupňuje údaj, za ktoré už bez, takrát, bez tak zaplatili. Komisia toto podporovala už v minulosti, avšak cesta k otvorenej vede je ešte dlhá čo chce komisia urobiť, aby e, podporila otvorenú vedu a akým spôsobom nielen slovne, ale ako naozaj e, e, podporí budúcnosť vedy a inovácie. Ďakujem veľmi pekne, pán Karopo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by, som sa aj poďakovať komisárke a chcel by som jej predložiť jednu analýzu a jednu otázku. Samozrejme, vo všetkých E, správach, tak z dvora auditorov, ako aj z ostatných e, zdrojov e, hovoríme, že mm, poukazujú na to, že existuje nehomogénnosť, geografická nehomogénnosť na čo sa týka prostriedkov, ktoré sú určené na vedu a výskum. Máme tu krajiny, ktoré zaostávajú a sú tu krajiny, ktoré sú lídrami v, inováciách ale samozrejme je tu aj rozdiel medzi tými, do akej miery sa efektívne využívajú tieto prostriedky. Takže je tu veľmi vysoká nehomogénnosť predovšetkým tých vyhradených a účelne využívaných e, prostriedkov. Akým spôsobom by chcela komisia trošku e, zlepšiť pána Erike Kahn? Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za to, že ste prišli. Eh, v marci komisia zverejní novú stratégiu pre malé a stredné podniky a bude hovoriť o novej priemyselnej stratégii. A eh, tá sa bude sústreďovať na eh, dosiahnutie nulových emisí, predovšetkým v oblasti v odvetviach, ktoré majú vysokú spotrebu energie vzhľadom na to, že niektoré odvetvia priemysle, ako napríklad kovospracujúci eh, priemysel alebo chemický priemysel, sú veľkými emitérmi emisí, akým spôsobom eh, Horizont eh, chce prispievať k dekarbonizácii týchto priemyselných odvetví a to, aké nástroje budú implementované špecificky budú sa využívať klastre z druhého pilieru e, pri dekarbonizácii týchto odvetví a bude sa prispôsobovať strategické plánovanie horizontu tak, aby sa vyčlenilo e, lepšie prostriedky pre dekarbonizáciu týchto odvetví. Pani Birkun? Áno, ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Keď e, hovoríme o našom priemysle a o jeho eh, konkurencieschopnosti. Práve tieto záležitosti sú veľmi dôležité. Je dobré, že máme komisárku, ktorá je teraz zodpovedná za všetky tieto oblasti. Eh, keď, eh, keď hovoríme o inováciách, členské štáty majú hlavnú kompetenciu v tejto oblasti. Samozrejme, máme tu program Horizontu a ja samozrejme podporujem všetkých kolegov, ktorí už vyslovili slova podpory našim návrhom, že by sme mali eh, zvýšiť eh, rozpočet horizontu o 50 do roku 2021. Eh, komisia má možnosť podporiť členské štáty a ich reformy prostredníctvom európskeho, prostredníctvom európskeho semestra. Akým spôsobom by sme mohli ďalej rozvinúť tento proces a tieto odporúčania? Akým spôsobom by sme mali naozaj nabádať členské štáty? No a potom ďalšia otázka, ktorá sa týka malých a stredných podnikov. Teraz pripravujete stratégiu malých a stredných podnikov a agendu. Akým spôsobom môžeme podporiť tradičné malé a stredné podniky tak, aby mohli benefitovať z digitalizácie. Ďakujem veľmi pekne pán Roberos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nebudem hovoriť e, o peniazoch, pani komisárka, e, čo sa týka e, tohto dokumentu. S tým sme hovorili veľmi intenzívne už s tieňovými spravodajcami. Myslím si, že výskumné programy eh, by mohli byť nasmerované oveľa efektívnejšie, pretože mrháme veľa peňazí a času eh, na projekty, ktoré neprinášajú reálne výsledky. Takže hm, chceme, aby malé a stredné podniky dodržiavali určitý proces v tomto zmysle. Takže eh, hm, komisia by mala mať založený proces na funkčnom dopite, ako napríklad funkčná požiadavka e, je napríklad taká, že tieto prostriedky musia pochádzať výhradne z Európy. E, samozrejme, e, podporujeme tie projekty, ktoré neboli eliminované ako najmenej efektívne. Mali by sme však sa zasadzovať o dosahovanie výsledkov a, a predovšetkým o zníženie administratívnej záťaže. Áno, nech sa páči. Ďalší rečník, ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, všetci si robíme starosti, čo sa týka rozpočtových kariet. Ale opýtam sa dve otázky. Jedna sa e, týka e, špecifikácie e, preferovaného rozdelenia prostriedkov potom. A druhá otázka sa týka toho, čo ste na, nazvali revitalizovaný európsky výskumný priestor. Zahrňa to len eh, eh, č, iba členské krajiny alebo aj asociované krajiny. Ďakujem, pán Krisko. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani komisárka, investovanie 300 miliónov eur vyčlenených na horizont 2020 financovalo viac ako 60 projektov, ktoré sa zameriavali na 5G technológie. Vzhľadom na to, Európska investičná banka e, spoločne s fondom EFSI a ostatnými programami podporujú 5G technológie. Takisto teraz prebiehajú práce na zavedení 6G technológie. Avšak eh, dopady na ľudské zdravie 5G technológií je niečo, čo ešte nie je preskúmané. Sú tu určité obavy, že by 5G mohlo mať negatívne dopady na eh, zdravie ľudí a takisto aj na elektromagnetické polia, ktoré tieto technológie obsahujú. Čo sa týka technológií 5G, budete plánujete na financovanie technológií a výskumu, ktoré sa bude sústredovať na zdravotné dopady? Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Prvá otázka sa týka emisí. V akej fáze sme čo sa týka prípravy technických záležitostí. Samozrejme, predovšetkým misi Rady 5G. A druhá otázka, čo sa týka rozpočtového krátenia. Bohužiaľ, v situácii eh, eh, drastického krátenia sú práve tieto misie, ktoré budú trpieť najviac e, krajiny, ktoré sú v programe rozšírenia, sú takisto aj najzraditeľnejšie z pohľadu ekologického dohovoru. Takže je to vlastne krátenie rozširovania Európskej únie a ohrozenie ekologického dohovoru. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda e, Buzek. Pani komisárka, máte teraz slovo na 6 minút. On va voir en anglais, mais je crois que les interprètes nous, aident. je leur remercie encore une fois pour euh, leur aide. Je vous en prie. De toute façon, merci. Ďakujem pekne za všetky otázky. Tam, kde nebudem schopná odpovedať, budeme mať k dispozícii samozrejme aj ja, aj moji kolegovia, aby sme to písomne zodpovedali. Myslím, že všetky vystúpenia ktoré sa týkali toho, že je dôležité nielen diskutovať z času na čas, ale skutočne byť v kontakte aj e, detailne o konkrétnych témach a mne tam veľmi záleží aj s celým mojim tímom. Skôr teda, čo sa týka misií, na toto ste sa pýtali viacerí. Tých 5 misií už prebehlo 24 e, stretnutí od septembra. Každá jedna misia je v odlišnom štádiu, ale prebehne spoločné stretnutie a ja sa tam veľmi jasne vyjadrím o v máji e, musí každá jedna misia mať jasno v tom, aké kroky sa príjmú na európskej úrovni, tak aby sa to mohlo potom prediskutovať na úrovni Európskeho parlamentu a s občanmi, aby sme všetci mohli vzať do úvahy kritéria, ktoré si parlament stanovil aj v rokovaniach, aby sme sa dopracovali k výsledkom v takom čase, ktorý je k dispozícii 2021-2024. To sú teda termíny, kde sa musia prejaviť jasné výsledky pre občanov. Musí to byť merateľné každý rok. A tiež tu máme obmedzenie rozpočtu, 10 každoročného rozpočtu. E, z môjho hľadiska je dôležité, ako viete, od decembra každá jedna misia má určenú osobu, ktorá je zodpovedná za dialog s Európskym parlamentom. Neváhajte žiadať o to, je Treba, aby vedeli, že sú aj oni k dispozícii parlamentu. Niektoré misie žiadajú navýšenie. Je pravda, že misia na boj proti rakovine to je e, zrejme najrozvinutejšia. Ja už som mala možnosť stretnúť sa s profesorom Ricardim, on je predsedom rady a už sme diskutovali intenzívne aj o tom, že je potrebné naozaj určiť konkrétne kroky, ale predovšetkým nezabúdať na to, že musíme zapojiť občanov, pretože ten prístup je dôležitý, ale tiež je treba zohradniť infraštruktúru v členských štátoch. Ja som kladla množstvo otázok aj v súvislosti s novými technológiami, umelou inteligenciou. Je totiž veľmi pekné hovoriť o liekoch, ale máme regióny, ktorých nie je dostatočné pripojenie na internet, aby eh, to fungovalo. Teda je mnoho otázok, a ešte raz vás vyzývam, aby ste sa nebali klásť v maji. Potom poprvýkrát uvidíme, ako sa veci vyvíjajú a naďalej budeme podrobne diskutovať. E, ďalej druhá veľká téma, pani Michajlova, vy ste sa na to pýtali, ale aj pán Búzek, e, tie rozširovacie opatrenia, poviem jasne, e, rozpočtové škrty rozhodne nezasiahnu tie krajiny v rozširovaní, čo sa týka pokrytia vysokorýchlostným internetom. E, čísla e, vieme, poznáme ich, aj keď e, sa dajú vysvetliť, sú ťažko priateľné pre ľudí, ktorí žijú v týchto regiónoch. V rámci programu Horizon 2020 900 miliónov eur pre krajiny, kde sa rozširuje pokrytie internetom, ďalej 5,6 z horizontu 2020 pre 13 eh, európskych krajín a potom zvyšok pre 15. A okrem toho je možné samozrejme to ďalej upraviť a meniť. Ďalšie opatrenia ešte k tomu budeme pokračovať v tom, čo sa osvedčilo, teda teaming, twinning, rečer a podobne. Mne záleží na tom, ako zajistiť synergie s Európskym fondom regionálneho rozvoja, tak aby sa prejavila skutočná dynamika, pretože je veľmi ťažké vysvetliť výskumníkov v niektorých regiónoch, že chceme podporovať centra excelentnosti, ale očakáva sa od nich, že naozaj budú môcť pracovať v podmienkach, ktoré sú priateľné a aby mohli sa dopracovať ku výsledkom. Okrem toho navrhujem ďalšie dva nástroje. Overovanie projektov opred, príliš veľa projektov eh, nesplňa tieto eh, požiadavky ešte predtým, ako žiadajú o podporu, vlastne sú už vylúčené, ani sa nedostanú k financovaniu. A okrem toho, tiež by som uvítala, aby sa vytvoril finančný mechanizmus, aby sa k tomu predali aj existujúce konzorcia. Viete, nakoľko zložitá je to téma. Sú konzorcia, ktoré veľmi dobre vedia, ako funguje program Horizon 2020. Aj tu zaznievajú aj kritické hlasy, že je to uzavretý klub. Ja chcem motivovať e, z oboch úrovní, teda aby bolo možné vymeniať si e, znalosti a podporovať spoločné projekty. A v tomto chcem pokračovať. A rovnako chcem tiež za každým nestrácať z dohľadu a aspekt vzdelávania. Ten program je Marie Curie. E, zatiaľ máme pilotný projekt na úrovni dvoch generálnych riaditeľstiev EAC a RNI a tie umožňujú financovať eh, výskumníkov, ktorí nezískali financovanie z horizontu 2020. Môžu získať štipendium za predpokladu, že vykonávajú výskum eh, v EU13, najmä v krajinách pôvodu. Získali sme už naozaj vynikajúce výsledky. Máme krajiny, kde miera úspechov eh, je viac ako 70%, teda som si istá, že na záver tohto dvoročného pilotného projektu to vyhodnotíme a myslím, že bude opodstatnené presadiť to ako trvalý mechanizmus. Ja by som veľmi rada v tom pokračovala rozhodne. Ďalej, Európska rada pre inovácie, malé stredné podniky. Musíme im pomáhať, aby mohli mať čo najviac informácií k dispozícii. A to sa pozeráme na inštitút e, Európsky e, inštitút pre inovácie a technológie. To musí už spolupracovať s Európskou radou pre inovácie. Prvotná misia e, tohto inštitútu je vytvoriť ekosystém podmienky. O tom ešte budeme hovoriť. Možno sú na to odlišné pohľady, ale tiež je treba skonštatovať, ktoré vzdelávacie inštitúcie sú najrozvinutejšie, aby sa posunuli i hneď na tú úroveň urychľovača nie prostredstvom Pathfindera, tak aby sme teda zistili, ako lepšie prepojiť činnosť inštitútu s praxou. Mm, tiež ďalšia téma, o ktorej sa nehovorí veľa, a síce postavenie žien vo vede, výsledky prvotného programu Európskej inovačnej rady e, vidíme, že miera a podielu žien je 7 až 8 to nie je prípustné. Ja som teda požiadala svoj tým, aby do budúcna sme sa snažili dosiahnuť 20 tak aby minimálne, aspoň pri pohovoroch, e, tam bol istý podiel žien, e, podnikateľe, ktoré by sa mohli naozaj e, prejaviť, vyjadriť. A v ďalšom kole sa bude toto rozhodnutie uplatňovať. Ešte padlo mnoho iných otázok, ale ak dovolíte, Chcela by som zdôrazniť, že je dôležité v najbližších mesiacoch naozaj sa zamyslieť nad novým rámcom, ktorom fungujeme, pretože máme tri piliere horizontu Európy. Tieto tri piliery musia navzájom spolupracovať. Ja eh, vidím významnú úlohu eh, pre tento e, inštitút e, pre rozvoj technológií a taktiež e, systém podpory Mary Sklodovskej, ďalej Európska inovačná rada a tiež Inštitút na podporu technológií. To sú ďalšie súčasti tohto horizontu, ktoré necelkom zapadajú do štruktúry, je treba ich viac zapojiť. Nesmieme to vnímať ako oddelené subjekty. Oni majú interakcie s ostatnými fondmi, s partnerstvami tiež. Potrebujem aj vaše skúsenosti, aby sme podľa možností čo najviac presadili zjednodušenie a jasnosť v týchto projektoch. A v celom tomto kontexte nestrácajte z hľadu tie tri hlavné piliere synergii Európsky výskumný priestor a Európsky priestor vzdelávania – je dôležité samozrejme hovoriť o tom, ako mali stredným podnikom chýbajú zručnosti, ale celé to súvisí so systémom vzdelávania. Preto som navrhla, aby eh, dni výskumu inovácie v septembri, aby tam bol panel, ktorý bude venovaný konkrétnym synergiám. Európsky výskumný priestor, európsky vzdelávací priestor. Musíme vnímať eh, ako súčasť jedného systému. Musíme ich prepojiť a vytvoriť jasné synergie. Jeden príklad, e, otázka pani Spiraky, úloha e, rodičov a akčný plán pre digitalizáciu sa spustí v júni. Jednak sa to bude týkať výskumného priestoru aj vzdelávacieho priestoru EÚ, teda očakávam, e, že v najbližších mesiacoch budeme naďalej v úzkom kontakte, aj kriticky, aby sme sa dopracovali k výsledkom, aby tento prvý rok so všetkými obmedzeniami, ktoré máme, samozrejme bez toho, aby sme akceptovali rozpočtové škrty, aby sme vytvorili dobré predpoklady pre ďalšiu spoluprácu, aby sme e, docelili konkrétne praktické výsledky. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Ďakujeme za vynikajúci dialog, aj za otvorený prístup. To monitor the implementation of Horizon and to work together for the future. Thank you for being here.